Dear colleagues. Milí kolegovia, takže začneme. A začneme prvým bodom programu, to je schválenie programu. Pokiaľ nikto nič nenamieta, tak môžeme program považovať za schválený. Potom ďalej tam máme oznámenia predsedy, predsedu. Takže mali sme misiu Európskeho parlamentu na COP21 v Paríži a taktiež prebieha 21. zasadanie UNFCCC, konferencie strán, e, konferencie e, COP v Paríži v decembri, zloženie negociačného týmu a trialógu v súvislosti so smernicou o národných e, limitoch na emisie parlament schválil dokument a s tým sa skladá, sa skladá sa predsedu, spravodajcov a tiež spravodajcov. Rada v decembri schválila všeobecný prístup a budúci týždeň 25. februára sa bude konať celé teda ďalšie kolo. Čo sa týka workshopu o prenosných chorobách. Máme tam eh, napríklad teda o žltačke typu C. Tam to zorganizovala pracovná skupina pre zdravie, ktorej predsedajú pani Vilmot a pán Peterle. A dnes 17. februára o 12.30 a 3 G2 sa koná ďalšia schôdza. Taktiež musím oznámiť zmenu na sekretariate Envy. Nora Kovačeva odchádza na sekretariat iného výboru. Ďakujeme jej za skvelú prácu, za to, že bola veľmi napomocná členom výboru Envy a želám jej veľa šťastia v novej práci. Dnes máme tlmočenie 21 jazykoch a ako obvykle máte potom na e-meetingu k dispozícii v elektronickej podobe dokumenty a taktiež sa naše zasadanie prenašlo aj po internete. Takže máme tu najprv schválenie so schôdze 9. 10. Eh, novembra a taktiež oktobra, pokiaľ nikto nemá námietky, tak sa považovaná za schválenú. A teraz môžeme prejsť k bodu 5 nášho programu. To je Európska stratégia pre Alpský región. A no, na úvod by som odozdal slovo našej spravodajkyni pre túto správu, a pre toto stanovisko, to je kolegyňa Renata Briano. A potom začne prvé kolo vyjadrení tým spravodajcov. Takže Renata, prosím. Sí, grazie, presidente. Ďakujem, pán predseda. Vážení kolegovia, e, dnes v NV začíname prípravu tohto stanoviska, ktorá sa týka stratégie EÚ pre Alpský región, návrh stanoviska, ktorý som vám zaslala je obmedzený v tom zmysle, eh, že eh, máme obmedzený eh, počet slov v tomto texte, teda som sa musela obmedziť na určité priority, mm, ale s našou spoluprácou, pozmeňovacími návrhmi so všetkými spravodajcami a kolegami sa nám podarí pripraviť inkluzívne stanovisko, kde budú všetky názory. Toto východisko um, um, z hľadiska tohto regiónu je to región centrálny veľmi dôležitý pre EÚ. Má geografické a prírodné jedinečné charakteristiky a je to jedna z najbohatších zón na svete a zároveň je to oblasť, ktorá je jedna z naj najinovatívnejších a najkonkurencieschopnejších na svete. Keďže je fenomén ekonomickej globalizácie rovnako špecifické demografické pohyby, zraniteľnosť tohto regiónu, energetické výzvy, klimatické zmeny, vysoká miera sezónnosti, na ktorú vplývajú aj turistické toky, a hlavne geografické umiestnenie v Európe, ktoré robí z tohto regiónu významný tranzitný región, takže sú tu dôležité aj témy prepojenia dopravných sietí. Rada by som upozornila na to, ako environmentálna politika a environmentálne témy sú prierezové pre všetky aktivity, ktoré sa týkajú tejto alpskej stratégie. My sa môžeme sústrediť e, na rôzne témy. Poprvé, prvý, environmentálny aspekt. Tento región má obrovské environmentálne a krajinné perspektívy. A samozrejme, nejde tu len o región e, E, ktorý má Alpy, keďže hovorím o alpskom regióne, ale je to región zároveň, ktorý má aj e, morské pobrežie, takže sú tu aj lesné oblasti, horské oblasti, prímorné, prímorské oblasti, plošiny a tak ďalej, takže je tam veľmi veľa rôznych ekosystémov. Zároveň sú tam e, významné veľké mesta, kde je veľká aglomerácia ľudí a potom sú tam vidiecké oblasti a teda sú rôz, rô, e, medzi nimi rôzne charakteristiky. E, teda na, vo vidieckej oblasti dochádza k úniku obyvateľstva, pretože je tam menej služieb a potom sú oblasti turistické, kde rozvoj prebieha iným spôsobom ako e, na ostatnom vidieku. Horské oblasti predstavujú z environmentálneho hľadiska centrum toho, čo chcelo byť a malo byť naše stanovisko, hlavne v tejto dynamike týchto na jednej strane zón, ktoré sú osídlené a potom tie, ktoré obyvateľstvo opúšťa, tak tu treba sa sústrieť na tú problematiku. Myslím predovšetkým na to, že z našich hôr e, ľudia odchádzajú, pretože e, nie je tam dostatok infraštruktúry a potom k tomu ešte, keď pridáme klimatické zmeny, e, rizika, povodní, aj tieto sú charakteristiky týchto oblastí. Teda vzťah mesto, a horská oblasť je veľmi úzky. Tieto oblasti sú prepojené. Téme klimatických zmien sme sa v Envy veľmi hlboko a detailne venovali a sú veľmi rizikové pre e, túto e, oblasť, e, či už pod, keďže sú tu významné zmeny v oblasti biodiverzity, ústup ľadovcov vo Veľhorách a všetky problémy, ktoré s tým súvisia. Otázka obehového hospodárstva, investície do tohto druhu hospodárstva, využívanie miestnych zdrojov, rozširovanie služieb, investície do boja proti klimatickým zmenám, do životného prostredia a na adaptáciu sa klimatickým zmenám lepšie lesné a poľnohospodárske hospodárstvo, venovať väčšiu pozornosť obnoviteľným zdrojom energií, potreba regulovať využívanie pôdy, pretože keďže sú tu tie nerovnováhy, kde sú na jednej strane veľmi husto osídlené oblasti a potom tie, ktoré sú vyľudnené, a e, to má veľký vplyv na udržateľné riadenie a využívanie pôdy. Takže e, všetky tieto aspekty robia z tejto zóny oblasť, ktorá sa môže stať akýmsi e, laboratóriom, ktoré by mohlo dať podnety na dobré skúsenosti aj pre ostatných. Takže k tejto oblasti môžeme urobiť e, významnú prácu s významnými návrhmi. Toto je začiatok našej práce, dnešná výmena názorov ako aj nasledujúce spolu s pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré pripravíme, myslím si, že môžeme pripraviť veľmi významné stanovisko pre tak strategickú oblasť. Takže a teraz príde prvé kolo vyjadrení s deňových spravodajcov a začneme EPP. Pani Köstinger. Ďakujem, pán predseda, ďakujem srdečne za dobrú prácu, ktorú odvedla spravodajkyňa. Myslím si, že táto téma je veľmi dôležitá a že sa tu od nás očakáva, vyžaduje, aby sme dobre pracovali, aby sme dosiahli čo najviac pre naše alpské regióny. Myslím si, že táto stratégia EÚ je dôležitým krokom pri e, môže byť dôležitým krokom pri koordinácii alpských, alpského regiónu. A ja som veľmi rada, že výbor Envy taktiež môže prispieť v tejto súvislosti a myslím si, sa nám to spoločne podarí urobiť aj kvalitne. Chcela som sa vyjadriť k určitým bodom stanoviska. Myslím si, že sa tam zdôrazňujú horské regióny, že to je veľmi e, dôležité, alebo horské oblasti, tak by sme mali postupovať naďalej. Bod 4, tam mám konkrétnu otázku pre spravodajkyňu Hovoríte tam o investíciách na prispôsobenie sa klimatickým zmenám. Ja by som sa chcela opýtať, o aký typ finančných, finančnej podpory by sa jednalo a odkiaľ by tie peniaze mali pochádzať, pretože tí, ktorí v horských oblastiach pracujú, vedia, že tie financie sú trochu, že sa ich nedostáva Takže si myslím, že my sme sa mali dopracovať túto, v tomto texte k niečomu zmysluplnému. Bod 6, tomu chcem taktiež niečo povedať. Tento bod vidím ako veľmi kritický. E, využívanie e, plochy alebo oblasti, to by sa nemalo nejak nutne regulovať alebo nutene regulovať ja si myslím, že tu môžem hovoriť aj za obyvateľov tohto regiónu. Samozrejme, že udržateľnosť e, je dobrá, ale pokiaľ chcete niekoho niečomu nútiť, tak tým sa nič nedosiahne, pretože ľudia, ktorí tam žijú, oni vedia, ako sa postarať o to územie, aby z toho mali niečo aj budúce generácie. Budú 7 by som chcela niečo objasniť. Myslím si, že nie je správne, aby sme chránené oblasti označovali za nejaké pokusné laboratórium. Tento pojem je podľa mňa veľmi polemický. Dobre, môžeme tam experimentovať, ale mali by sme urobiť čo najviac pre miestne obyvateľstvo. A tieto oblasti označovať za nejaké experimenty, to nie je v záujme tejto stratégie. Podkopáva to jej hodnotu. Sú tam mnohí ľudia, ktorí chcú takto pokračovať, ale nejaké experimenty, ktoré by sa nepodarili, určite neprispejú k, budu- k dobrej budúcnosti tohto regiónu. Zašleme pozmenujúce návrhy, ktoré e, podčiarknú dôležitosť polnohospodárstva. Polnohospodárstvo v horských oblastiach je predovšetkým dôležité, pretože pokiaľ sa nebudú niektoré oblasti obhospodarovať, tak tam potom, potom zarastú, vyrastú tam stromy, lesy a potom už nie je návrat k poľnohospodárstvu možný. Takže k tomuto ešte zašlem pozmeňujúce návrhy. Chcem poďakovať ešte spravodajkyni za odvedenú prácu a myslím si, že táto stratégia EÚ pre alpský región určite potom vyústi v kvalitnú správu. Ďakujem. Ďakujem za EKR, pán Nordman. Ďakujem pani Briano za túto skvelú správu. Skutočne je veľmi dobrá. Som veľmi rád, že hovoríme o dopade na obyvateľstvo týchto environmentálnych javov. My v Dánsku máme také unikátne oblasti, ako napríklad rôzne rezervácie, chránené oblasti, tam sa potom vyrábajú nejaké špecifické potraviny miestne. No čo sa týka Alpského regiónu, tak si myslím, že môžeme využiť súčasne dostupné zdroje, ktoré môžu pomôcť celkovému rozvoju. Stratégia v porovnaní s podobnými stratégiami, ktoré boli prijaté napríklad pre e, Pobaltskú oblasť alebo Podunajskú, tak tam sa ukazuje, že táto stratégia sa zakladá na regionálnych iniciatívach, ako by to malo byť. Európska stratégia pre tento alpský región sa týka e, takmer 80 miliónov ľudí, ktorí žijú e, v mnohých európskych krajinách, ale aj v krajinách mimo EÚ, napríklad ako Švajčarsko a Liechtensteinsko. Ja si myslím, že táto stratégia by mala podporiť alpský región a musí zapadať taktiež do ostatných stratégií, aby sme mohli čeliť spoločným výzvam, napríklad čo sa týka znečistenia životného prostredia, e, konkurencieschopnosť, čo týka investícií, polnohospodárstvo, využívanie pôdy, lesníctvo, otázky klimatických zmien, cestovný ruch, doprava. A čo je najdôležitejšie, že sa nevyžadujú žiadne nové zdroje financovania v rámci makroekonomickej stratégie, to treba koordinovať a využiť existujúce európske zdroje. Ja by som chcela vyzvať komisiu, aby vypracovala akčný plán pre tento región, aby sa prekonali štruktúrálne nedostatky, ktoré sa tu ukázali, tak aby sme vytvorili riadne podmienky pre rast, e, zamestnanosť, sociálnu súdržnosť. A je trochu nešťastné, že táto geografická stratégia sa nesústreďuje na niektoré regióny, ktoré sú pokryté alpským dohovorom a vzťahuje sa na rôzne priemyselné centrá, veľké mesta. Ja som rád, že regióny sú súčasťou Európskej stratégie pre e, Alpský región a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujeme teraz za Alde, pani Müller. Vážený pán predseda, taktiež chcem poďakovať spravodajkyni za to, že predložila týchto 8 bodov, ktoré obsahujú určité e, veci, ktoré vidím kriticky, ak tým sa chcem teraz vyjadriť. Takže dôležitosť e, lesníctva, polnohospodárstva pre životné prostredie a biodiverzitu samozrejme, tá je veľká, e, tieto oblasti hrajú veľkú úlohu, dôležitú. Um, nesmieme zabúdať, že táto veľká biodiverzita bola možná len preto, že ľudia storočia, stáročia obhospodarovali túto krajinu, snažili sa a vidíme výsledky v rôznych oblastiach, napríklad čo sa týka polnospodárstva, pokiaľ to tam budeme príliš siliť a rozširovať, tak sa ale môže stať, že miesto toho, aby druhý pribúdali, tak začnú ubúdať. A ľudia už v tej oblasti nebudú môcť e, žiť. A to zase nenapomôže rozvoju. Takže myslím si, že by sme to tam mali jasne podporiť, jasne hovoriť o ekosystéme, o tom, ako to má súvislosť. Ďalej, čo sa týka cestovného ruchu, tak tam si myslím, že by sme sa mali trochu ešte posnažiť a tento tzv. meký e, cestovný ruch, kde máme určité e, iniciatívy, tieto Alp, Alpine Tours, ktoré sú e, taktiež dotované z, od Európskej únie, že taktiež by sa malo na tom ešte popracovať. No a čo sa týka alternatívnej energie, tak tam je treba podporiť eh, decentralizmus a tieto energie by sa mali využiť aj v rámci dopravy. Myslím si, že je tam potenciál, aby sme znišili zaťaženie životného prostredia. Tam máme témy ako integrácia siete, ukladanie energie, infraštruktúra pre alternatívne využitie a ďalej, ako hovorila jedna predrečnička, mám tiež pár otázok. Taktiež som narazila na bod 7, chránené oblasti, ktoré by sa mali urobiť pokusné laboratória. Tu už sa mi rozoznie v hlave varovanie, alarm, Myslím si, že tam by sme to mali nejak zmeniť tú formuláciu bod 6. Využívanie o územia na reguláciu. Bod 6 si vyžaduje nejaké ďalšie dovysvetlenie, ja si myslím, rovnako ako spravdajkyňa, že sa príliš ve, veľa využívajú niektoré plochy a že by sme to mali e, zmeniť. Avšak museli by sme tam zasahovať do poriadkového práva, do komunálneho práva. Myslím si, tak ďaleko zachádzať nemôžeme. Bod 4. Prispôsobenie sa klimatickým zmenám. To by som tiež si rada ešte vypočula vysvetlenie. A čo sa týka našich pozmeňujúcich návrhov, tie zašleme. Ja si myslím, že nedostaneme žiadne oddelené financovanie musíme si poslúžiť už existujúcimi programami a potom vo výbore AGRE taktiež by som to nadnesla. Čo sa týka eh, interreg, eh, to znamená mm, nejakej podpory medziregionálnej spolupráce. Táto stratégia taktiež je dôležitá a Ďalej samozrejme sú tu témy lesníctva, polohospodárstva, obnoviteľných energií, to tiež dôležité. Ešte chcem poďakovať raz Spravodajky, a tešíme sa na ďalšie diskusie. Ďakujeme. Žaguje pani Konečná. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem. Pán predseda, Ospravedlňujem kolegyňu Stefaniu za z GUE, ktorá to nemôže byť a pripravila mi svoj prejav. Takže e, vítame e, plne ciele komisie, čo sa týka e, účinného využívania e, európskych aj e, vnútroštátnych zdrojov. Hlavne potrebujeme podporiť e, investície, aby sme zaručili udržateľný hospodársky rozvoj, kde vidiecké a horské oblasti sú rešpektované, rovnako ako aj príslušné komunity, ktoré v týchto oblastiach žijú. 8. marca, onedlho, Francúzsko a Taliansko sa stretnú a dohodnú sa na tom, ako vynaložiť 800 miliónov európskych e, prostriedkov a musia pritom zohľadniť e, environmentálne výzvy, e, klimatické zmeny, musia e, pomáhať chrániť vodu, pôdu, ovzdušie, investície musia byť napomocné miestnemu hospodárstvu, čo sa týka polnohospodárstva aj cestovného ruchu a prioritizované musia byť projekty, ktoré sú priaznivé pre životné prostredie, musí sa brať do úvahy e, aj e, celkový, celkové hodnotenie vplyvu. Alpy nemôžu byť považované za prekážku, pretože sú príležitosťou, aby sme asimilovali e, miestne znalosti, znalosti miestnych ľudí a Musíme rešpektovať túto oblasť, ktorá je veľmi zraniteľná. Pretože veľká infraštruktúra eh, zdevastovala eh, toto, túto oblasť a zmenila aj morfológiu. Teraz eh, krátko k bodu 7. Ten pojem Ehm, laboratórium je zavadzajúci a škodlivý. Toto nie je nejaká in vitro, toto nie je nejaké in vitro diagnostické laboratórium. Hovoríme tu o životnom prostredí. Takže toto je náš problém, ktorý máme s týmto odsekom dotknutí obyvateľia musia byť zapojení do rozho- procesu rozhodovania zo strany komisie aj miestnych vlád. Preto by sme mali mať príslušnú stratégiu, koherentnú stratégiu v súvislosti s jednotlivými nástrojmi. E, toto všetko malo viesť e, k zlepšeniu e, prosperity a priniesť nové príležitosti na zamestnávanie. Ďakujeme. A teraz za zelených pán Šlek. Ďakujem. Škrlec. Ďakujem, čo sa týka tohto návrhu stanoviska. Tak ako obvykle, makroregióny predstavujú dobrý spôsob, ako riadiť regióny a spoločenstva v Európskej únii a prispievajú k lepšiemu využívaniu európskych prostriedkov, pretože spoločné projekty vedú k udržateľným riešeniam. Udržateľným riešeniam, čo sa týka hospodárstva a životného prostredia. Ja vítam túto správu, pretože e, hovorí o mnohých environmentálnych problémoch a rád by som dodal k tomu ešte tri veci. Poprvé, tento región, ktorý sa nachádza v srdci Európy a predstavuje komunikačný koridor medzi severom a juhom, tak sú tam aj silné ľudské faktory, alebo ľudsky ovplyvnené faktory. Máme tam napríklad dopravu, cesty a toto má všetko dopad na životné prostredie. A vedie to k rôznemu typu znečisťovania, napríklad aj akustickému znečisťovaniu. A máme tu nové plánované e, plánované spojenie napríklad medzi Lyonom a Turínom a Taktiež e, vo Švajčiarsku čo skoro e, začnú fungovať nové tunely. To všetko by malo sa realizovať pred týmto projektom, aby tam nedošlo k nadmerným kapacitám. Ďalej, čo sa týka alpských riek, nedávno v parlamente sme mali štúdiu, podľa ktorej len 10 alpských riek nie je regulovaných, že sa nie sú vybudované kanály. Toto je niečo, čo má zabrániť záplavám a lepšie pomôcť využívať e, potenciál vodnej energie. Ale netreba zabúdať, že keď regulujeme rieky, tak tie rieky o niečo prichádzajú a my prichádzame o tradičné e, druhy rýb a taktiež o rybárstvo. Ďalej, ďalšia vec, o ktorej sa hovorí, to je dopad cestovného ruchu. Myslím si, že by cestovný ruch mal byť udržateľný, pretože má veľký dopad na tento región A vieme, že napríklad, čo sa týka lyžiarských oblastí, tak sa tam využíva umelé zasnežovanie. A toto ja osobne nepodporujem. No a myslím si, tieto tri veci bolo, je treba zdôrazniť, aby sme zaručili lepšie riadenie Alpského regiónu. Ďakujem teraz pani Dornáno za ANF. Ďakujem pekne. Pán predseda. Spravodajkyňa, ďakujem za vašu prácu a súhlasím. Oceňujem predovšetkým to, že ste e, brali do úvahy aj iné, nielen ekonomické a environmentálne otázky, tak ako sme to hovorili aj pri priebežnej revízii stratégie o biodiverzite. Keď hovoríte o environmentálnom a krajinom potenciáli. Ja si myslím, že naozaj veľmi dôležité upozorniť na, kultúrnu, e, na kultúrne bohatstvo, ktoré predstavujú naše krajiny. A je to aj e, pôda vidiek, horská, horské oblasti, ktoré sú zaujímavé pre našich občanov. Upozornila by som na dôležitosť niektorých nadnárodných politík v environmentálnej oblasti. E, tomto rámci je to oveľa legitimnejšie ako v iných, viacej ako zamestnanosť, ktoré podľa mňa nespadá do makroregionálnej stratégie, ale je skôr zamerané komisiou. Preto si myslím, že komisia by mala viacej dohliadať na to, aby sa robili presné analýzy aby sa preukázala európska pridaná hodnota v preventívnych aktivitách alebo znižovaní environmentálnych e, rizik, ktoré vyplývajú z rôznych prírodných udalostí a dôvodov, ktoré sú globálne. Aké nástroje by ste chceli adaptovať, aby ste e, dosiahli preventívny účinok prírodných a iných katastrof a ako by ste chceli zvýšiť povedomie verejnej mienky. Environmentálne témy by sa mali spracovávať štátmi a regiónmi a ak nájdu e, e, zadefinovanie v tejto makroregionálnej stratégie priniesie tú väčšiu účinnosť. Ďakujem pekne, pán Dotman. Ďakujem, pán predseda. Takže spravodajkňa predložila svoj dokument, aby som sa k tomu chcela stručne vyjadriť. Niektoré veci už povedali kolegovia. No už myslím si, že v Alpách je treba stabilita, ktorá tam aj je, aj čo sa týka hydrometeorologickej situácie. No a na to je zásadné, aby tam ostali žiť ľudia a, a mnohé problémy v tejto oblasti, ktoré v tejto oblasti vidíme, pochádzajú z toho, že ľudia odtiaľ odišli a už sa prestali e, starať o tú oblasť. A ja si nemyslím, že v Alpách, a ja žijem v Alpách, ja si nemyslím, že by sme tam mali príliš málo nejakých uh, ochranných mechanizmov. Máme ich tam až príliš veľa. Takže preto všetkým bod 6, kde sa vyžaduje nová regulácia plochy a, a potom sa tam hovorí, že tieto ochranné, chránené oblasti sú takými pokusnými laboratóriami. To by sa dalo rozšíriť aj na väčšie plochy, ale nebude to fungovať. A my máme dostatok ochranných mechanizmov, máme ich stále viac takých, ktoré, ktoré stiažujú aj polnospodárske činnosti a tým pádom komplikujú ľuďom život. Napríklad, čo sa týka biodiverzity, tak je dobré, že sú v Alpách späť e, vlky a medvede, ale napríklad pokiaľ rodina pošle dieťa do školy a to bude stretávať e, niekde na ceste do školy vlkov a medveďov, tak už to nie je až také, až také vtipné. Takže čo chceme? Chceme nechať e, napríklad e, niekde v nejakom regióne mať 200 vlkov, alebo chceme, aby tam ostali žiť ľudia? Pretože ľudia nežijú len v nejakých veľkých alebo menších mestách, ale aj napríklad na vidieku. Takže tu určite zašlem pozmenujúci návrh a tomu, čo bolo teraz povedané, že sú príliš regulované rieky. Ja vás chcem pozvať do Alp. Príďte, pozrite sa, čo sa stane, keď pár rokov, pár dní prší a nie sú regulované rieky. Potom sa e, môžu zaplaviť celé dediny, takže sme radi, že tie rieky sú regulované a myslím si, že spravodajkyňa pochádza z regiónu, kde sa jasne ukázalo, čo sa môže stať, keď neregulujete rieky. Takže je treba sa na to pozrieť aj znútra z Alp a nie len zvonku. Takže zašlem pozmenujúce návrhy. Ďalej, čo týka umelého snehu, tak e, my tam samozrejme žijeme a musíme tam aj hospodáriť. Napríklad u nás sme nemali tento rok žiadnu zimnú sezónu a pokiaľ by sme nemali umelé zasnežovanie, tak by to bol problém. Ja taktiež nemám problém ani so zavlažovaním, takže určite nemám problém ani so zasnežovaním, pretože to vedie k tomu, že ľudia tam potom môžu sa aj slyžovať, to prinesie peniaze do regiónu a ľudia tam potom môžu žiť a hospodáriť. Thank you very much. Naomi. Ďakujem pekne, pani Grostet. Ďakujem pekne, pán predseda. No ja som e, z volebného okrsku, ktorý pokrýva všetky francúzske Alpy, takže veľmi citlivo reagujem na túto otázku a som nadšená, že Európska komisia e, sa zaoberá vývojom e, horského regiónu, alpského regiónu. To je veľmi dôležité, či už sa jedná o životné prostredie alebo o polnohospodárstvo, e, mimochodom polnohospodárstvo pre všetkým živočišná výroba ale aj čo sa týka rozvoja cestovného ruchu. Rozvoj cestovného ruchu udržateľný môže naozaj dobre koexistovať s rešpektovaním ekosystémov, s miestnymi biotnotmi, ak je to správne nastavené. To je zásadné pre alpský región. E, určité vidiecké zóny sú veľmi málo zaludnené a hospodárske vyhliadky tam sú naozaj veľmi slabé a to je potrebné mať na mysli. Takže ja navrhujem, ja by som chcela, aby v tomto stanovisku sme spomenuli trošku viac cestovný ruch. Áno, viem, že cestovný ruch e, to v podstate nespadá do našej, e, e našho záberu, ale rozvoj e, regiónu cez polnohospodárstvo aj využitie na cestovný ruch. To by mohlo byť ceste spomenuté, samozrejme nie je to v centre nášho stanoviska, to si uvedomujem, ale myslím si, že e, v prvom odseku hovoríme o e, rešpekte garantovaní udržateľného rozvoja. Všetci s tým súhlasíme, ale jednoducho nemôžeme to dávať do opozície s e, rozvojom cestovného ruchu. A myslím si, samoz, mám na mysli pre všetkým lyžiarské centra, ktoré sú naozaj veľkým hospodárskym, e, e, majú veľký hospodársky potenciál, samozrejme za predpokladu, že bude sneh. Už tri roky pred troma rokmi sme prijali text o štúdii hospodár- dopadu na mm, životné prostredie. Je to také prísne, že to brzdí rozvoj infraštruktúry a zvyšovanie kvality našich lyžiarských stredisk. E, áno, máme rozvoj cestovného ruchu, ktorý sa môže robiť pri rešpektovaní životného prostredia, ale nesmieme zabúdať na to, že e, ide o rozvoj, to je to hlavné slovo e, kolega hovoril o infraštruktúre E, v, vo francúzských alpských e, údoliach e, je veľký problém s nákladnou dopravou a um, viem, že je tu ten projekt Lyon-Turín, tunel, ktorý by mohol vyriešiť práve takéto problémy a zároveň zachovať kvalitné ovzdušie v alpskom regióne. Čiže všetky tieto otázky musíme riešiť skôr ako posúdime, nejak kategoricky posúdime či odsudíme určité body. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Peterle? Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som veľmi rád, že konečne sme si uvedomili to, že musíme prijať spoločnú integrovanú stratégiu a táto stratégia by sa mala využiť na zadefinovanie nášho prístupu k alpskému regiónu. Je to jeden z najatraktívnejších európskych makroregiónov. Alpský región je takisto jeden z najcitlivejších oblastí, jedno z najcitlivejších oblastí, čo sa týka ekológie v Európe. A to si vyžaduje mimoriadnú pozornosť. Potešilo ma, keď pán Dolfman hovoril o ľuďoch. Mali by sme sa zamerať na ľudí Koľko ľudí vlastne žije v alpskom regióne? Samozrejme, hospodárske možnosti e, sú tam iné ako hospodárske možnosti v údoliach. Musíme sa postarať o to, aby sa zachovalo v alpskom regióne kultúrne dedičstvo a mali by sme mu venovať väčšiu pozornosť Európskou myšlienkou je myšlienka spolupráce a myslím si, že musíme veľmi dobre naplánovať a koordinovať všetky naše aktivity. To, to je podľa mňa dobrá príležitosť a preto, aby sme spravili viac v oblasti udržateľného rozvoja. V alpskom regióne môžeme ukázať, ako silno vieme využívať integrované koncepty, ako sa dokážeme zamerať na jednotnú jedinú stratégiu, ktorá zohľadní cestovný ruch, energetiku, polnohospodárstvo a ďalšie dôležité aspekty. E, vypočul som si množstvo pripomienok, dobrých pripomienok v tejto diskusii a vyzerá to tak, že máme jednotný názor. Ďakujem. Ďakujem pekne. Na záver tejto diskusie aj s pripomienkami. E, tak chcel by som mu zakončiť e, po pripomienkach poslancov, aby sme si vypočuli aj zastupcov komisie a ich názor. Takže aj my by sme chceli poďakovať srdečne za príspevok spravodajky. Nebudem hovoriť stručne, takže vítame že na, hneď na úvod sa tam zdôrazňuje, že životné prostredie je v podstate prierezová otázka. To je pozitívne. Čo sa týka odseku 2, chcel by som povedať, že steering committee, ten riadiaci výbor, ktorý pripravil stratégiu, sa vedome rozhodol, rozšíriť túto stratégiu na oblasť, ktorá je širšia než to, čo je pokryté v obskom dohovore. Takže je to v podstate až na sever Baden-Württembergu a Bavorska. A na juhu je to taktiež, e, za to zasahuje ďalej, takže a do Ligurska, takže si myslím, že ten druhý odsek by mohol byť aj tak širšie poňatý a práve v tých eh, husto osídlených oblastiach, ako napríklad eh, eh, Mníchov, Lyon, Viedeň a tak ďalej, že tam je predovšetkým potenciál na to, aby sa šetrilo a takže možno by som to ešte rád videl trochu vynuancované. Okrem toho, ešte nie isté, či tá oblasť nebude ešte rozšírená, pretože nedávno vo Francúzsku došlo k reformám tejto oblasti. Napríklad Burgundsko by tam mohlo ešte pribudnúť. Takže by sa to mohlo rozšíriť na ďalšie oblasti, ktoré nie sú v podstate jadrom Alp. A aj tam iste je veľa ekologického potenciálu na ekologickú konektivitu, na šetrenie. Ďalej k oceku 4. Podľa nás je tento príliš úzko naformulovaný, pretože síce sa to týka aj otázky energie, ale oblasti 6, 7 a 8 environmentálneho piliera nehovoria len o problémoch, ktoré súvisia s klimatickými zmenami, ale aj ešte ďalšie oblasti, takže by sme uvítali, keby odsek 4 bol naformulovaný ešte trochu širšie. A to bolo za DG Regio, ešte dostane, pokiaľ smie kolega, slovo kolega z DG environment a on to ešte vysvetlí z ich pohľadu. Ďakujem. Thank you. Uh, just a... Ďakujem. Len kratučka pripomienka k, k jednej z hlavných tém tejto diskusie. Odsek 7, ktorý sa týka chránených e, oblastí, samozrejme ako také odvolávka na chránené oblasti je veľmi pozitívna Zároveň je tu jednoznačná odvolávka aj v rámci stratégie na chránené oblasti, ale je pravdou, že tento pojem testing ground by mohol byť zmenený, pretože to môže byť zavádzajúce, takže podporujem e, možnosť preformulovať túto časť textu. A kratučka pripomienka k tomu, že možno by bolo užitočné odvolať sa, spomenúť alpský dohovor, Alpine Convention. Niektorí z vás možno viete, že Alpský dohovor e, e, pokrýva skoro všetky krajiny, ktoré sú súčasťou stratégie vrátania napríklad Monaka. Monako je súčasťou dohovoru, nie stratégie samozrejme. Vy môžete pripomenúť, že Európska únia je zmluvnou stranou Alpského dohovoru a niektorých protokolov. A tento dohovor je dobrým právnym rámcom pre všetky činnosti, ktoré chceme v rámci stratégie rozvíjať, nie len čo sa týka environmentálneho pilieru tejto stratégie, ale vo všetkých oblastiach mám napríklad aj e, protokol vlasti dopravy, protokol k Alpskému dohovoru. To samé predstavuje silnú platformu spolupráce, v rámci ktorej Viacero dokumentov, iniciatív bolo vyvinutých a sú dobrým základom pre celú stratégiu. A posledná vec, dohovor sa spomenul aj v uznesení parlamentu z 23. mája 2014 tam sa zdôraznila potreba zosúľadiť alpskú stratégiu s alpským dohovorom. Takže ja navrhujem, aby sme sa, e, teda spomenuli aj alpský dohovor ako dobrý základ pre ďalší rozvoj stratégie, predovšetkým jej environmentálnej zložky a e, čo sa týka zaintegrovania environmentálnych aspektov do celej stratégie. Ďakujem. Ďakujem pekne. A skôr ako dám slovo spravodajkyni, pripomeniem harmonogram. Lehota na pozmenujúce návrhy 24. február, hlasovanie vo výbore 18. a 19. apríla a hlasovanie v regi v júni 15. a 16. júna na plenárke. Hlasovanie to sa ešte bude musieť potvrdiť. Takže pani spravodajkyňa, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem všetkým kolegom aj e, výboru REGI a MV za vaše veľmi užitočné stanoviska. Rada by som upresnila jeden e, bod keďže e, som musela obmedziť rozsahom e, to stanovisko, samozrejme niektoré body e, môžu znamenať či vyzerať a dávať význam, ktorý nakoniec nemajú. My sme vychádzali z toho, že máme zóny či už z demografického, environmentálneho a ekonomického hľadiska veľmi rozdielne a ja som sa chcela sústrediť hlavne na horské oblasti, ale nesmieme zabudnúť, že v tomto makroregióne sú aj urbanizované oblasti. Pokiaľ ide o spotrebu pôdy a užívanie pôdy, ako hovoril jeden z rečníkov e, o určitej provincii, ja súhlasím s tým, že e, by sme nemali dávať príliš prísne kritériá a požiadavky na užívanie pôdy a mali by sme sa snažiť o to, aby naše obyvateľstvo ostávalo Eh, na svojom mieste alebo na, eh, v týchto oblastiach, ale máme tam potom problém s mestiami, napríklad Janov, ja toto mesto poznám veľmi dobre, v Janove sú problémy eh, s povodňami a tieto povodne sú spôsobené práve tým, že sa horské oblasti vylodnili, teda že sa prestalo robiť lesné hospodárstvo, pôdne hospodárstvo a tak ďalej, a že sa adekvátne nevyužíva e, pôdna, e, pôdny fond. Takže mali by sme veľmi jasne zadefinovať, aké politike sú dobre pre urbanizované e, oblasti a tieto ale nemusia byť vždy najlepšie pre horské oblasti a snažiť sa teda vylepšiť alebo ujasniť tento aspekt. Ja viem veľmi dobre, e, aký, s akými ťažkosťami sa potýkajú naši obyvateľia, ktorí žijú v e, horských oblastiach. A ja som chcela odstrániť eventuálne prekažky, ktoré bránia určitému, určitým aktivitám v horských oblastiach. To isté v chránených oblastiach Samozrejme, že som nechcela skonštatovať, že by sme mali robiť nejaké parky a nevyhodnotiť ich hodnotu, ale keď hovoríme o cestovnom ruchu, máme jasné dôkazy a e, údaje, ktoré hovoria, že sú e, prírodné parky, kde aj cestovný ruch funguje dobre a tieto rastú. Takže dobre, súhlasím, môžem odstrániť slovo laboratórium a môžem preformulovať e, túto vetu, ale z hľadiska cestovného ruchu, praktiky aj s implikáciou miestneho hospoda, miestneho obyvateľstva. Aj tieto parky majú určité e, riadenia, teda majú nejaké dobré skúsenosti. Áno, prepíšem ten text, ale to bol tento význam, ktorý som chcela dať a z toho, čo vychádzala komisia v prípade investícií, že investície inú, by išli len smerom a na adaptáciu sa klimatickým zmenám, mne sa to stalo obmedzujúce a mali by sme ich e, m, chápať všeobecnejšie. Investície, ktoré by vytvorili plán makroregiónu, aby všetci aktéry koordinovane investovali či už štruktúrálne fondy alebo iné európske projekty, ktoré môžu vzniknúť, alebo známy Junckerov plán. Všetky by mali ísť týmto smerom, vytvárajú samozrejme nové pracovné miesta, pokiaľ možno zelené. Myslím, že som povedala takmer všetko. Termín pozmeňovacích návrhov je budúci týždeň a uvidíme všetky tie aspekty, ktoré vyplynú e, z pozmeňovacích návrhov a potom e, zorganizujeme stretnutie tieňových spravodajcov. Samozrejme, ja som maximálne otvorená, aby som mohla začleniť všetky stanoviska. Ďakujem. Môžeme teraz prejsť na ďalší bod nášho programu. Je to správa o pokroku v oblasti obnoviteľných zdrojov energií a, a hneď dodovzdám slovo spravodajcovi, spravodajkyni Mariam Peti, aby e, sme si vypočuli najprv jej názor a potom otvorili diskusiu. Ďakujem pekne. E, pán predseda, e, Vážení kolegovia, dnes mám príležitosť predstaviť vám stanovisko výboru Envy na tému pokrok v oblasti obnoviteľných zdrojov energií pre výbor INTE. Na úvod by som vás chcela informovať o tom, že sme mali problém, čo sa týka vzdielanej kompetencie Eh, na tému správa o pokroku v oblasti obnoviteľných zdrojov medzi výbormi Envy a ITRE. Chcela by som sa poďakovať pánovi Laviovi, nášmu predsedovi, ktorý požiada uplatniť eh, pravidlo 54 vnútorného poriadku v prípade tejto správy, takže výbor Envy mm, dostáva rovnaké postavenie ako výbor ITRE keďže zatiaľ mm, nebola dosiahnutá dohoda, táto správa má iba 1500 znakov zatiaľ, je veľmi obmedzená, čiže nepokrýva všetky veci, o ktorých by som ja chcela hovoriť. A táto správa sa zameriava výlučne na otázky, ktoré spadajú do kompetencie tohto výboru vrátanie obehového hospodárstva. Obnoviteľné zdroje sú súčasťou európskej politiky v oblasti energetiky a klímy a dosiahnutie ich cieľov prispieje k úspešnej implementácii tejto politiky. Smernica o obnoviteľných zdrojoch energie má právne záväzné ciele 20 obnoviteľných zdrojov energií do roku 2020, čo sa týka spotreby energie a 20 e, e, obnoviteľných zdrojov energie v oblasti dopravy. Okrem toho boli zadefinované aj záväzné národné ciele do roku 2020. Snažila som sa zamerať e, na význam dosiahnutia týchto cieľov v oblasti obnoviteľných zdrojov energii do roku 2020 ako na úrovni EÚ, tak aj na úrovni členských štátov a aj v rámci dohody, ktorá bola dosiahnutá na klimatickej konferencii v Paríži v Lani. Európska komisia vo svojej správe hovorí o dosiahnutom pokroku e, pri plnení týchto cieľov. A ako spravodajkyňa Eh, som presvedčená o tom, že tento pokrok je chválihodný a tie členské štáty, ktoré zaostávajú, by mali byť vyzvané k tomu, aby prijali potrebné ďalšie kroky. Je dôležité zdôrazniť význam využitia tých zdrojov obnoviteľ, obnoviteľných zdrojov energií, ktoré sú prispôsobené E, konkrétnym e, e, klimatickým a geografickým podmienkam, a ktoré nenarušujú životné prostredie a nemajú negatívny dopad. Čo sa týka sektora dopravy a produkcie biopalív a tekutých biopalív, je tu vyjadrená obava ohľadom slabého pokroku. Ja by som chcela vyzvať komisiu, aby jasnejšie zadefinovala víziu pre vývoj priemyslu biopalív a tekutých biopalív po roku 2020 predovšetkým, čo sa týka tých e, vyšších, e, modernejších definícií biopalív. Je tam potenciál tvorby pracovných príležitostí a zároveň je potrebné zabrániť negatívnym dopadom nepriamej zmeny využívania pôdy. Mali by sme analyzovať a zlepšiť existujúce kritéria udržateľnosti, možno aj tým, že by sme tam vložili iné biopaliva ako bioplyn a tuhá biomasa e, tu, je tu aj význam e, biopalív z tretich krajín a mali by sme to prepojiť na legislatívny balík e, pre obehové hospodárstvo. Komisia často vo svojom dokumente spomína, že je dôležité dosiahnuť lepšie synergie a konzistentnosť európskych politík a to sa podľa mňa dá dosiahnuť predovšetkým v oblasti energetiky, klímy, odpadu, polnohospodárstva a medzinárodného obchodu. Ako som povedala, tento text je pomerne krátky, takže moje stanovisko nepokrýva všetky tieto témy. Ja sama by som ešte chcela predložiť určité pozmenujúce návrhy, napríklad vyzvať členské štáty, aby využili možnosť spolupracovať a redistribuovať národné ciele cez dohody, čo je niečo, čo predpokladá aj smernica obnoviteľných zdrojov energií. Chcela by som vás požiadať, kolegovia, aby ste predložili pozmenujúce návrhy a tak prispeli do tejto správy. Lehota na pozmeňujúce návrhy je 24. február a spolu s tieňovými spravodajcami zvážim všetky vaše pozmenujúce návrhy s cieľom e, dopracovať sa k takému stanovisku, na ktorom sa všetci zhodneme. Ďakujem pekne, pani Višňovská. Ďakujem pekne. Pán predseda, dámy a páni, ďakujem spravodajcovi, že pripravil tento text. Do roku 2020 budeme musieť dosiahnuť ciele. Ostáva nám menej ako 5 rokov a ja dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť cieľ 20 obnoviteľných zdrojov. Niektoré krajiny majú s tým a možno budú mať problém, pretože sú vzdialené, ale ja si myslím, že vo väčšine prípadov sa to už podarilo. V tomto čase by sme mali aj vyvodiť dôsledky do budúcnosti. Niektoré členské štáty majú skutočný potenciál na rozvoj obnoviteľných energií, majú uh, uh, silné uh, veterné prúdy alebo veľké množstvo dní slnečného žiarenia a tak ďalej. Ja sa teším, že sa urobila výzva členským štátom, aby využili možnosti súvisiace s ich geografickým umiestnením či klimatickými podmienkami, aby e, to malo pozitívny dopad, e, eventuálne minimálny možný dopad na klimatické, teda na životné prostredie je to veľmi dôležitý a pozitívny prístup našich politik do budúcnosti. Členské štáty by mali maximálne využiť možnosti ich krajiny a geologické a geografické podmienky, ale samozrejme nemôžeme ich obmedzovať v opatreniach, ako to dosiahnuť. Mali by sme im dať maximálny možný manevrovací priestor a mali by sme im dať možnosť pracovať na zdrojoch, e, obnoviteľných zdrojov energii, ktoré sú veľmi často, veľmi málo používajú, ako napríklad geotermálne zdroje alebo e, zdroj e, námorný, teda morské, e, morské prúdy. Rovnako využitie obnoviteľných zdrojov v doprave, hovorili ste o biopalivách, v súčasnosti je to zatiaľ len 5 pohonných látok. Súčasná ekonomická situácia je možno nie vždy vhodná pre biopohonné látky kvôli poklesu ceny ropy, ale nesmieme zabúdať a na budúcnosť a mali by sme sa upokojiť a nepríjmať opatrenia, ktoré by mohli mať negatívne dôsledky do budúcnosti. Pán Kaputo? Grazie, Presidente. Innanzitutto... Ďakujem, pán predseda. Ja by som gratuloval spravodajkyni a za vynikajúci text, ktorý predložila. Je rozhodujúce podľa mňa aby obnoviteľné zdroje boli centrom našej energetickej a klimatickej politiky, zdôrazniť význam dosiahnutia stanovených cieľov z Parížskej konferencie. Dobrým signálom je, že je tam výzva členským štátom, ktoré dosiahli pomalý pokrok e, v cieľoch 2020, aby sme ich viacej podnietili Oceňujem aj to, že sa vyzýva, aby členské štáty sa orientovali viacej na obnoviteľné zdroje energie, ktoré majú menšie dopady na biodiverzitu a tiež, aby sa dosiahlo väčšie úsilie v doprave, aby e, obnoviteľné zdroje predstavovali 10 podielu. Kolegyňa urobila dobrú prácu, ale stále je ešte priestor v niektorých návrhoch, napríklad ciele 2020 v energetickom modeli, ktorý by sa sústredil na obnoviteľné zdroje. Členské štáty by mali maximálne využiť mechanizmy spolupráce, tak ako e, to zakotvila smernica o obnoviteľných zdrojoch. Väčšia spolupráca medzi členskými štátmi by bez pochyby bola veľkým príspevkom aby e, sa obnoviteľné zdroje stali e, dôležitejšími zdrojmi. Väčšia podpora výskumu, vývoja v energetike je kľúčom, aby sme zaznamenali aj energetický prechod k týmto zdrojom a aby sme potvrdili aj energetický leadership Európy vo svete, aby sme išli cestou obnoviteľných zdrojov novej generácie. Obnoviteľné zdroje nie sú dôležité len pre životné prostredie. Môžu aj zvýšiť bezpečnosť energetických dodávok, znížiť náklady dovozu energii a teda v konečnom dôsledku znížia ceny pre spotrebiteľov. Tiež sú dôležité pre konkurencie, schopnosť, ekonomický rast a tvorbu pracovných miest v EÚ a tiež na riešenie vážneho problému energetickej chudoby vzhľadom na novú smernicu obnoviteľných zdrojov na obdobie 2020-30 mali by sme rozvinúť taký druh financovania pre obnoviteľné zdroje, e, ktoré by e, v konečnom dôsledku e, nezvyšovali konečné faktúry energii spotrebiteľov. Moja politická skupina samozrejme predloží pozmeňovacie návrhy v tomto zmysle a ja som presvedčený, že sa nám podarí dosiahnuť so spravodajkyňou rozumný kompromis. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Uh, Selimovič. A teraz pán Selimovič. Ďakujem. Na úvod chcem pogratulovať spravodajkyni, pretože odviedla veľmi eh, zásadnú prácu napriek tomu, že teda bola priestora obmedzená v písaní, myslíme si, že čo sa týka skleníkových plynov a ich emisí, tak tam je našim hlavným cieľom e, redukcia a tak, aby sme dosiahli parížské ciele, aby sme dosiahli ciele európskej e, klimaticko-energetickej politiky. Myslíme si, že je tam ešte priestor na zlepšenie, predovšetkým nám robí starosti to, že by sme nedosahli ten cieľ EÚ 100% vyžívania obnoviteľných zdrojov energií v oblasti dopravy. Dopravný sektor je jediným veľkým sektorom, kde, sa minulý, kde minulý rok vzrástla miera emisí skleníkových plynov po hospodárskej kríze a my si myslíme, že pokiaľ by sme tento cieľ dosiahli v dopravnom sektore, tak že to je v podstate hlavný krok na ceste k dosiahnutiu ostatných cieľov našej energetickej politiky. Takže toto je pre nás zásadný bod a pošlame k tomu aj príslušné pozmeňujúce návrhy. Ďakujeme a ďakujem ešte raz spravodajkyni za to, že dala dohromady tento veľmi precízny text. Ďakujem pani Kilonen. Ďakujem pani pán predseda, ďakujem aj pani spravodajkyni za skvelo odvedenú prácu. Hovoríme tu o klíme a musíme sa pozrieť na tento problém v širšom kontexte nie len brať do úvahy obdobie do roku 2020, ale aj neskôr. My sa tu snažíme dosiahnuť parížské ciele, že budeme e, produkovať menej emisí skleníkových plynov a tým, že budeme účinnejšie, energeticky účinnejšie produkovať 46 energie sa využíva v Európe na kúrenie a chladenie. A z toho menej než 30 pochádza z obnoviteľných zdrojov. Toto percento, toto percentuálny podiel je príliš nízky, pretože si myslím, že by sme mali viac využívať geotermálnu energiu pre eh, chladenie a kúrenie. 26 e, pochádza z takýchto zdrojov a 10 e, potom e, zo oblasti, oblasti zo solárnej energetiky, ale nie vždy máme k dispozícii takúto solárnu slnečnú energiu a nie sme rozhodne sebestační. A tiež by sme mali využívať energiu z morských vln. Tam samozrejme je treba ešte pracovať na vedeckom výskume, aby sme túto energiu mohli lepšie využívať, aby sme využili ten potenciál. V dopravnom sektore je cieľom 10 a biopalivá sú tu veľmi dôležité, ale ešte sme veľmi vzdialení od toho dosiahnutia tohto cieľa pokiaľ by sme chceli, tak by sme mohli biopaliva vyrábať z rôznych surovín a nie len z tých, ktoré zároveň môžu byť využívané v potravinovej výrobe. Napríklad z nejakých priemyselných súrovín by sme mohli vyrábať e, biopaliva vo väčšej miere. Ale pokiaľ chcete e, riadne využívať obehové hospodárstvo, tak by sme mali využívať vedľajšie produkty aj priemyslu a rybolovu pri e, výrobe biopalív. Takéž bioenergia z odpadu, to je 100% obnoviteľná. A taktiež uhlík, ktorý je v dreve, ktorý sa tam e, ukladal v stromoch e, po celé roky, taktiež sa dá využiť. A tam v podstate desiatky rokov trvá ten obnoviteľný cyklus. Takže ešte stále musíme na tom pracovať. A čo týka udržateľných kritérií pre bioenergie, tak taktiež ešte musíme odviesť veľký kus práce, aby sme mohli vyvinúť a využíva tieto zdroje energií. Ale určite je to veľmi pozitívne pre našu budúcnosť a tým, že budeme takto v podstate v oblasti klimatickej politiky, zároveň môžeme vytvoriť pracovné miesta pre budúce generácie. Ďakujem eh, spravodajkyni opäť. Toto je určite veľmi dobrý východiskový bod a môžeme ďalej tento dokument rozpracovať, aby bol ešte lepší. Pani Auken. Ďakujem. Je to veľmi dôležitá oblasť. Je to mm, v podstate hlavné centrum našich ekologických snažení a pokiaľ sa budeme sústredovať len na biomasu, tak sa dostaneme do zlej situácie, pretože biomasa je obmedzeným zdrojom. Je veľmi dôležité, aby ekosystémy a príroda e, mali dostatok biomasy a je to dôležité teda pre ich interaktivity a biomasy tam musí byť dosť obehu. A okrem toho dopravný sektor sa, tam sa nedá povedať, že by sa tam dala využívať len biomasa alebo bioplyn. Máme tu napríklad tú energiu, ktorú musíme vynaložiť, keď vlastne vyrobiť obnoviteľnú energiu. Všetky dostupné prostriedky musia byť využívané, aby sme organizovali riadnu energetickú úniu. Všetko toto je súčasťou celkového toho obrázku, pokiaľ chceme dosiahnuť využívanie obnoviteľnej energii v dopravnom sektore. Máme tam ešte aj dodatočné otázky, ktoré si musíme položiť, napríklad čo týka biomasy. Takže musíme sa pozrieť na tie všeobecné body, ktorými sa musíme zaoberať taktiež dospäť nejakým realistickým číslam, čo týka využívania obnoviteľných zdrojov, pretože výpočty ukazujú, že tradičné zdroje, ako je uhlie, zemný plyn, e, fosílne paliva, dostávajú oveľa viac dotácií, než sa vypláca na obnoviteľné zdroje. A toto taktiež je treba riešiť. Nemôžeme sa za, nechať zahnať do kúta, musia byť súčasťou investičnej stratégie, tak ako sa to stalo pred pár rokmi, pretože momentálne využívame len obmedzené zdroje a to, táto situácia neudržateľná. Takže musíme sa pozrieť, aký to bude mať dopad na životné prostredie a prírodu a ako podporovať realistické a udržateľné hospodárstvo. No čo týka biomasy, tak vlastne odkiaľ pochádza, využíva sa správnym spôsobom v porovnaní s tým, ako sa využíva napríklad v potravinovej výrobe. Toto je veľmi dôležitý aspekt. Ale ďakujem, že ste nám umožnili sa zaoberať o výbore touto témou. Nesmieme sa pozerať len na hospodárske záujmy a nechať sa nimi zaslapiť. Je treba sa venovať otázke obnoviteľných zdrojov, pretože v vašom prípade e, budeme v nebezpečnej situácii. Ďakujem pani Köstinger, ďakujem pán predseda. Aj e, ja chcem srdečne poďakovať Mariane Petýr za skvelé stanovisko tejto veľmi dôležitej téme. A teraz už aj pani Auken povedala veľa negatívneho biomase. A Myslím si, že veľa z toho sa dá vyvrátiť. My v Európskom parlamente sme minulý rok odhlasovali stratégiu o lesníctve, o lesných oblastiach a mm, taktiež to máme lesnú biomasu, dreva, tam si myslím, že sme to pozitívne ošetrili. Biomasa to je niečo, čo dorastá, súrovina, ktorá dorastá a tá otázka, odkiaľ pochádza, tu taktiež môžeme ľahko zodpovedať. My máme v Európe veľké lesy a udržateľným spôsobom sa o ne staráme, obhospodarujeme ich. Takže ten, táto veľmi dôležitá súrovina je tu potom k dispozícii, tak to zaručíme, takže takto. No a čo sa týka cieľov v oblasti obnoviteľných energií, tak e, mnohé krajiny majú dobrú situáciu, čo sa týka toho, že majú veľa vetra, ktorý môžu využiť na veru energie alebo vody a inde to tak nie je, ale myslím si, že tieto zdroje všetky by sa mali e, čo do najväčšej miery využívať. No a myslím si, že aj tuto lesníctvo taktiež prispieva e, veľkým e, dielom a myslím si, to tak bude aj v budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem, pán Brennan. Ďakujem. Len otázka. Spravodajkynia je ešte s nami v miestnosti? Prepačte, nevidím vás. Myslím si, že je treba byť opatrný, čo sa týka biomasy áno, je obnoviteľná, ale mohli by sme ju spáliť skôr, než ju zase dopestujeme. Napríklad v Svonom kráľovstve dovážame na priemyselnej báze stále viac eh, drevených paliet z, alebo drevených triesok z eh, USA. Ja si myslím, že eh, je dôležité zadrži- zaručiť v tejto súvislosti udržateľnú situáciu. Samozrejme, to môžeme robiť udržateľným, ale aj neudržateľným spôsobom. Takže tieto uh, pelety sú v podstate e, vzácným zdrojom obnoviteľnej energie v Európskej únie a teda naďalej samozrejme tie stromy budú rásť, ako bolo povedané. Takže netreba si spôsobať zbytočné problémy. To, čo týka udržateľnosti, tak e, teda súhlasím. Potrebujeme samozrejme aj určitú hranicu, určitý strop, ktorý potom nemôžeme presiahnuť. Avšak, čo sa týka e, uchovávania a skladovania, tak tam by ten strop musel byť dosť vysoký. A taktiež možno by sme to mali stanoviť na nejaký, nejaké prechodné obdobie na nejakých 10-15 eh, rokov, tak aby sme to eh, ošetrili do budúcnosti, takže takéto prechodné obdobie by to bolo potrebné a taktiež uchovanie, skladovanie uhlíka, ehm, tam by sme sa mali venovať viac aj tomuto aspektu. My sme mali tú lesnickú stratégiu, tam sme sa nezhodli na určitých bodoch a sú tu ľudia, ktorí využívajú, pracujú s drevom a oni boli skutočne zhrození tým, koľko sa ho páli. A je tu teda otázka, či páliť drevo je ten najlepší spôsob, ako bojovať proti klimatickým zmenám, pretože čím viacej toho dreva máme, tak tým viacej môžeme skladovať uhlíka. Myslím si, že páliť e, drevo v nejakých elektrárniach, že to skutočne by sme mali čoskoro odstraniť. Ďakujem, pán Líze. Ďakujem, ďakujem aj Mariane Petír za tento návrh, za prácu, ktorú odviedla. To sa venuje tejto téme. Myslím si, že je jasné, že obnoviteľné energie sú dôležité pre životné prostredie, pre ochranu klímy, ale aj taktiež pre nezávislosť Európskej únie od, dávo, od dovozu energie. Včera večer som počul veľmi e, zaujímavé vyjadrenie analytika, ktorý povedal, že tá nízka cena ropy súvisí aj s očakávaniami analytikov, že budú hrať dôležitejšiu úlohu zase obnoviteľné zdroje energii. Takže sa teraz špekuluje, že tie ceny budú ďalej klesať. No a toto možno kom, bude komplikovať príchod na trh e, nových e, zdrojov, nových technológií. No a čo týka tej predchádzajúcej smernice, tak tá bola čiastočne úspešná, čo týka dosahovania cieľov. Je treba identifikovať aj problémy. Samozrejme nie všetky aspekty sú vo všetkých aspektoch sme na správnej ceste, na dosiahnutie sa do roku 2020. Ďalej tu dôležitá je právna situácia, tá je taká, že máme ciele, ktoré musíme dosiahnuť a tu by som chcela požiadať komisiu, aby sa presne na to pozrela, aby sme nič nezanedbali, pokiaľ niektoré členské štáty nie sú na správnej ceste. Nevýhodou je, to povedal kolega od sociálnych demokratov, nevýhoda je, že potom účet dostane spotrebiteľ, ten účet je často vyšší, než musí byť. Máme európske, dve európske smernice, ale príliš málo cezhranične spolupracujeme, pretože tu máme veľký potenciál, ale ten sa dostatočne nevyužíva. Máme regióny, v ktorých nie sú úplne optimálne podmienky a majú tam vysoké náklady. A možno tá produkcia bola možná v iných regiónoch a tam by nebola taká drahá, takže je treba, aby sme lepšie medzi sebou spolupracovali aj cez hranične. Môj veľký problém je, ako to bude pokračovať po roku 2020. A táto smernica bola tak napol úspešná, ale potrebujeme systém, na ktorom budeme môcť ďalej stavať. Teraz Európska rada rozhodla, ja osobne to lutujem, že nebudeme mať už žiadne záväzné vnútroštátne ciele. A myslím si, toto malo byť jedna z našich najdôležitejších vecí, ktoré chceme vyriešiť, aby sme dosiahli ciele. Európska komisia a rada teraz stanovila záväzný e, cieľ e, 27%, ale v podstate nevysvetlila, ako sa k tomu dopracovať. To bola chyba. Komisia rada si mali najprv rozmyslieť, ako to chceme dosiahnuť predtým, než odstraníme, odstraníme tie staré metódy? Ale teraz sa situácia už je taká, aká je, takže by sme sa mali pokúsiť vyvinúť nejakú metódu, ako napriek všetkému dosiahnuť tento cieľ. Ďakujem, pán Šlek. Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. E, evo, mislim da je... Škrlec. Ďakujem, pán predseda. Spravodajkyňa hovorila o mnohých dôležitých eh, aspektoch vo svojom texte a chceme preto všetkým zdôrazniť regionálny potenciál každej krajiny, pretože investície alebo zle vybrané investície môžu mať negatívny dopad na verejnú mienku, aj na výrobu, alebo to Napríklad pokiaľ sú príliš veľké náklady na e, výstavbu e, zariadení na výrobu obnoviteľnej energie. E, čo ma trochu trápi, Eurostat nedávno uverejnil údaje, kde sa hovorí, že veľmi malo členských štátov je na dobrej ceste na dosi- k dosiahnutiu e, cieľov do roku 2020, 9 z 28. Takže máme tu správu z roku 2014, ktorá hovorí o tých krajinách, ktoré nebo, nie sú schopné dosiahnuť tieto ciele. A je otázka, či sa to vôbec teda podarí do roku 2020. A, a mňa by zaujímalo, ako Eurostat sa dopracoval týmto údajom, pretože pre mňa neuveriteľné, že niektoré členské štáty si zvy, zvýšili to percento o 4 až 5 čo je nerealistické. A myslím si, že toto by mohlo, mať, mohlo viesť ďalšiemu negatívneho dopadu Možno si povieme, že sme dosiahli nejaké ciele a teraz môžeme ďalej investovať do fosílnych palív. Ďakujem najprv všeobecnosti a potom špecifickejšie. Švedska je taká zaujímavá krajina. My máme asi najviac lesov v Európe, ale nebolo to vždy takto. Pred 50 rokmi sme boli úplne odlesnení, ale potom sme zaviedli lesnú politiku a teraz máme naspäť naše lesy. My sme trochu citliví keď kolegovia, priatelia z iných štátov, ktorí pred tisíc rokmi odlesnili svoje územie a potom ich dostali naspäť, tak nestal nevedia, ako ich dobre využívať. Dva konkrétne príklady tejto súvislosti. Poprvé, ako využívať lesy. Ako využívať drevo. Myslíme si, že plánované hospodárstvo s politikmi, ktorí plánujú, že to je to najlepšie, aby rozhodovali politici alebo majiteľia tých lesov. Po druhé, kritéria udržateľnosti sú zásadné, ale netreba zabúdať, že nemáme takéto kritéria pre fosilné paliva, ropu, zemný plyn a čím viac milujeme obnoviteľnú energiu, napríklad získanú z lesa. A čím sú prísnejšie tieto kritéria, tak tým menej budú konkurencieschopné tieto zdroje z oči v oči fosilným palivám. Takže myslím si, že fosilné paliva sú veľmi zlé pre životné prostredie a tak nepotrebujem príliš prísne kritériá pre obnoviteľné zdroje. Ako som povedala, je to zvláštna situácia, Máme na jednej strane veľa obnoviteľnej energie v roku 2013, 52,1% našej energie, našej energie bolo z obnoviteľných zdrojov, to je najviac v Európe, za nami je Lotyšsko, to je 37,1%, e, tento pomer obnoviteľnej energie, ale my nie sme spokojní, my chceme, aby to bolo ešte viac, našich 52,1%. Takže e, my využívame e, dane na obnoviteľné zdroje, ale museli sme ich zvýšiť, pretože komisia povedala, že pokiaľ e, sme znížili dane na tieto obnoviteľné zdroje, tak že to v podstate spada do kategórie štátna podpora, štátna pomoc. A to je ťažko vysvetliť. Ja som to prečítal na webovej stránke komisie, tam sa hovorí, že nemôžete legitimne použiť štátnu pomoc, aby ste bojovali proti klimatickým zmenám, ale ľudia vidia, že sa im zvyšujú účty za energie, pretože EÚ sa rozhodla, že musíme zdaniť obnoviteľnú energiu viac. Takže prosím, komisár, vysvetlite to. Pokiaľ chcem, aby ten pomer bol viac než 52%, aby to bol napríklad 100%, tak musíme využiť všetky možnosti. A Európska komisia nám nemôže stať v ceste pokiaľ chceme dosiahnuť spoločnosť založenú na obnoviteľných zdrojoch. Ďakujem, pán Balco. Ďakujem pekne. Jej to, čo je najdôležitejšie v tomto stanovisku, je e, kvalita, nie množstvo znakov a za to ďakujem aj spravodajcovi. Rád by som povedal niečo, čo je pre mňa veľmi dôležité, keď hovoríme o biopohodných lánkach a pre o období po roku 2020 a jeho perspektívach spravodajkyňa dodáva, že ak by bola možnosť, mali by sme prejsť na biopohonné látky druhej a tretej generácie, teda tie najmodernejšie, ktoré pochádzajú z morských hriazajných a iných zdrojov, teda už opustiť tú prvú generáciu, ktorá je vyrábaná z potravín. Naozaj je to veľmi dôležité, pretože v súčasnosti existuje veľký tlak na tie e, fabriky, ktoré spracúvajú e, biopohonné látky z potravín napríklad v Maďarsku. Jedna spracovateľská firma, e, ktorá vyrábala biopohonné látky, biopaliva E, mala sa presunúť do Chorvátska, ale potom dostala maďarskú investíciu a má kapacitu milión tón e, spracovanej kukurice, opakujem, milión tón. A v tejto firme predpokladajú, alebo mali predpoklady, že cena ropy bude 140 ako pred niekoľkými rokmi a nie 30, ako je tomu teraz. ak sa bude čím ďalej tým viacej využívať kukurica a, a cena ropy eh, sa bude znižovať, tak pre výrobcov eh, bude zaujímavejšie eh, predávať kukuricu pre biopalíva než na potraviny a to je na potravinové ciele a to je veľmi zaujímavý a dôležitý uh, poznatok a to musíme brať do úvahy a keď si uvedomíme, aké pomoci sa budú dávať a keď chceme nástojiť na biopalivách druhej, tretej generácie a aby sme obmedzili využívanie tej prvej generácie, pán Peterle. <clears throat> Ďakujem pekne. V tomto stanovisku e, táto stanovisko je veľmi detailné, ako by to bola skutočná veľká správa. Som vďačný za naozaj tie trestné úvahy. Ehm, je tam výrazný dôraz na jedna konzistentnosť a jednak na detaily. Do roku 2020 nám ostáva menej ako 5 rokov a e, máme veľmi ambiciozne nové ciele, čo sa týka obnoviteľných e, zdrojov a vieme, Eh, čo sa klebetí aj v tomto parlamente eh, v čase recesie. Po parížskej konferencii eh, máme jasnejšie ciele, potrebujeme väčší pokrok a menšie rozdiely medzi členskými štátmi. Pozrite sa len na štatistiky a uvidíte, aké rôznorodé sú nielen politiky, ale aj výsledky. V druhej časti svojho vystúpenia by som chcel ešte raz vyzvať k zvýšeniu finančných prostriedkov Eh, k dispozícii na investície do obnoviteľných zdrojov v polnohospodárstve. Tam viacero argumentov. Polnohospodárstvo využíva 2 energie v Európskej únie. Štatisticky je to malý spotrebiteľ v porovnaní s inými sektormi, ale potenciál produkcie obnoviteľných zdrojov nestačí alebo nie je dostatočne eh, využívaný a v rôznych štátoch je situácia rôzna. Ďalšie opatrenia na dosiahnutie cieľov obnoviteľných zdrojov by sme e, mali prijať posilniť všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii v rámci SPP, preto aby sme zachovali produkciu aj využívanie obnoviteľných zdrojov v polnohospodárstve, v potravinárstve a v lesníctve. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz si vypočujeme komisiu pretože tu zaznelo veľa vyjadrení. Komisia má nejaké problémy? Ďakujem. Prepačte, nepočula som. Ehm, dobrý deň, komisia je veľmi rada, že sa môže zúčastniť tejto prvej diskusie a očakávame ďalšie kroky, aby sme sa dozvedeli viac o pozmeniu tých návrhov, ktoré tu boli oznámené, ako aj o ďalších prácach na tejto problematike. COP21 v Paríži naozaj vydláždil politickú cestu a zabezpečil hybný moment v našich snahách dekarbonizovať e, celý systém aj hospodárstvo. Ako viete, EÚ bolo lídrom týchto snah a je dôležité, aby sme E, to naše globálne vodcovstvo v tejto oblasti si zachovali. A práve v tomto kontexte Energetická únia si vyžiada zásadnú transformáciu európskeho systému energetiky, vrátanie bezprecedentného využívania a rozvoja obnoviteľných zdrojov energie. chceme dosiahnuť ambiciozne ciele, ktoré sú v rámci klimatická energetická politika do roku 2030. Bolo to tu pripomenuté, sú tu záväzné ciele na úrovni EÚ minimálne 27 obnoviteľných zdrojov, e, čo sa týka konečnej spotreby energie. E, presun v e, situácii, keď sme mali národné záväzné ciele k cieľom, ktoré budú záväzné na EÚ, E, do roku 2030 prináša nové príležitosti pre nových e, dodávateľov energie, aby investovali oveľa viac do obnoviteľných zdrojov Európskej únie, samozrejme za predpokladu, že členské štáty budú implementovať svoje národné politiky a chrániť investorov, čo je veľmi dôležité v tejto fáze, ak chceme prilákať dostatočné investície, ktoré sú potrebné. To znamená, prilákanie investícií do obnoviteľných zdrojov Európe si vyžaduje jednak záväzky členských štátov zvýšiť e, podiel obnoviteľných zdrojov v energetickom mixe a zároveň stabilné predvídateľné regulamentačné prostredie v EU a v členských štátoch a e, podpora e, alebo spolufinancovanie nákladov týchto opatrení. Samozrejme, na záver roka sme pripravili balík obnoviteľným zdrojom. Je tá smernica na to, aby boli dosiahnuté tieto ciele, takisto aj politika ohľadom e, udržateľnosti biodiverzity. Takisto sa tu o tom hovorilo. A čo sa týka cieľov do roku 2020 a ich plnenia, vidíme, že aktuálny rámec pre obnoviteľné stroje, pom- zdroje pomohol členským štátom, ale nedostatočne. Posledné údaje, ktoré máme, svedčia o tom, že k dnešnému dňu máme podiel 16 obnoviteľných zdrojov v, čo sa týka finálnej spotreby energii, čo predstavuje zhruba 27,5 E, percenta obnoviteľných zdrojov v elektríne a takmer 18 vykurovanie a chladenie a 6 doprave, tak ako to zaznelo aj tu dnes ráno. Je to sektor, ktorý trošku zaostáva. Táto dobrá miera pokroku je premietnutá aj v členských, na úrovni členských štátoch 9 už dnešnému dňu splnili svoje ciele do roku 2020, to znamená predčasne. A ďalšie tri členské štáty naozaj veľmi rýchlo blížia splneniu týchto cieľov. Už tento rok 2016 by mali splniť svoje ciele do roku 2020. Ostatné členské štáty napredujú dobre, aj keď vidíme určitú skupinu 6 až 8 krajín, ktoré vyvolávajú problémy a musia posilniť svoje úsilia, ak chcú splniť svoje národné záväzné ciele do roku 2020, čiže je potrebné, aby si to štáty prijali rozhodné závažné kroky. Pán predseda, pán spravodajca, dovolte vyjadriť sa k odseku 6 návrhu stanoviska. Sme presvedčení o tom, že udrž- kritérium udržateľnosti pre celú oblasť obnoviteľných zdrojov energií, že by bolo vhodné vyvinúť takéto kritérium, ale nie pre obnoviteľné zdroje ako celok, e, celoplošne. Ako viete, obnoviteľné technológie, či už geotermálne projekty alebo veterná energia, e, to vychádza cez mnoh- z mnohej existujúcej legislatívy o ochrane životného prostredia vrátane smernice o potrebných v dobatov. Sú tu rôzne ďalšie zdroje, biomasa napríklad to sa dá prepojiť na viacero priamých či nepriamých environmentálnych dopadov. A preto EU smernica o obnoviteľných zdrojoch má zoznam kritérií udržateľnosti pre biopaliva a bio tekuté paliva. Nedávno to bolo prehodnotené tak, aby e, to zohľadnilo aj dopady, nepriame dopady na zmenu využívania pôdy. Komisia plánuje pripraviť zlepšenú politiku držateľnosti pre biopaliva a biomasu v rámci balíka obnoviteľných zdrojov, ktorý predstavíme do konca roka. Na tejto problematike sa pracuje, budem vychádzať zo skúseností, ktoré sme získali pri využívaní existujúcich kritérií udržateľnosti pre biopaliva a biotekutiny a budeme hľadať aj synergie s nadchádzajúcimi iniciatívami politickými, napríklad rozhodnutie o preozdelení úsilí a nové rozhodnutie LULUCEF takže chceme mať pragmatický prístup v tejto oblasti. Na to by som vás chcela upozorniť. Ďakujem pekne za pozornosť a očakávame ďalšie diskusie na základe pozmenujúcich návrhov a potom diskusie o správe. Ďakujem pekne. Ďakujem. Meškáme, takže neviem, či správodajca chce reagovať. Nie? Dobre, ďakujem. Chcem len pripomenúť, že lehota na predloženie pozmenujúcich návrhov 24. február. Envy sa bude hlasovať 26. februára. Teraz môžeme prejsť na ďalší bod nášho programu. Označovanie energetickej efektívnosti a hneď na úvod dám slovo spravodajcovi pánovi Patričelovi. Grazie, presidente. Ďakujem, pán predseda. Vážení kolegovia, 25. február minulého roka Európska komisia oznámila línie štvrtej stratégie o klimatických zmenách a revíziu smernicu, smernice o energetickom označovaní. Toto je veľmi užitočný nástroj, ktorý vplýva eh, pozitívne na Mm, klimat, na životné prostredie informuje adekvátne spotrebiteľov o energetickej spotrebe e, výrobkov. Návrh vychádza z článku 193 zmluvy, ktorý, ako je známe, dáva právny základ pre opatrenia v oblasti energetiky a uvažuje o zmene starej smernice na nariadenie, aby sa zjednodušil normatívny obsah a aby sa zabezpečilo rovnaké aplikovanie noriem vo všetkých členských štátoch. Ja ako autor stanoviska oceňujem prácu komisie aj rady a vychádzam z ich návrhu chcem vypracovať e, finálny text, ktorý bude zahrňať aj 12 pozmeňovacích návrhov, a ktorý sa týka e, viacerých návrhov, ako aj eskalácia a používania skalnovaných e, dátových údajov. Prvý návrh vzhľadom na to, že by bolo dobré uchovať súčasnú farebnú škálu označenia účinnosti od žltého k červenému, tak zdôrazňujem význam klasifikáciu tiež e, podľa písmen od A až po C, ktorá musí byť pre spotrebiteľov dôveryhodná pre tie výrobky, kde sa bude smernica ekodesign používať, e, by sa malo zabraniť tomu, aby e, nedošlo k presunu do kategórie D a nižšie. A e, tieto e, kategórie by nemali figurovať na etikete, aby neboli zavádzajúce pre spotrebiteľa. E, ďalšie pozmeňovacie návrhy, pokiaľ ide o označovanie jednotlivých energetických tried, bolo by vhodnejšie pretriediť e, v tom momente, keď prídu účinnejšie energetické výrobky a toto pretriedenie alebo prekategorizovanie by sa nemalo robiť na základe nejakého mm, časového fixného kritéria, ale na základe vedeckých údajov a na základe technických špecifík každého výrobku. Predovšetkým e, tá zmena kategórie by je nevyhnutná, keď e, máme e, dôkazy, a dôkazový materiál od spotrebiteľov, že je takéto odôvodnenie na zmenu kategórie. Na rozdiel od návrhu komisie, zmena kategórie by malo umožniť e, jednak prístup k výrobkom tých najvyšších dvoch kategórií, ale nemalo by zároveň e, znamenať absolútne vákum ďalších kategórií. A malo by zabezpečiť e, zvýšenú prítomnosť odporúčaných výrobkov na trhu. Pozmeňovací návrh 16. Potreba databázy, tak ako to stanovuje komisie, aby sa kontrolovala konformita výrobku, e, či e, informácie zodpovedajú technickým údajom na etikete. E, pozmeňovací návrh ide týmto smerom a technické charakteristiky výrobku by sa mali postupovať nielen elektronicky, ako to navrhuje pôvodný návrh, ale aj v písomnej forme, aby sme e, zabránili e, priemyselnej špionáži a uniku e, priemyselného tajomstva. Ďalší návrh. Komisia uvažuje o vypracovaní zoznamu výrobkov s, nižším, s nižšou spotrebou energie a tu by sa uvažovalo o inej etikete a tu by sa používala mm, hodnota alebo kritérium hodnot absolútnej energetickej spotreby, ale tento termín nie je jasný a zavádzajúci. V štvrtom pozmeňovacom návrhu navrhujem odstrániť termín absolútny číslo 5. Návrh komisie označuje niektoré výrobky, kde by sa neaplikovalo nariadenie, ale ja by som skôr pozitívne zadefinoval a stanovil tie výrobky, pre ktoré toto nariadenie bude platné a tiež jasne zadefinovať, ktoré nebudú článok 6, odsek 11, definície medzi rôznymi špecifickými definíciami v článku 2 chýba definícia energetickej účinnosti. Podľa mňa je to vhodné, aby sme takúto definíciu mali a ja robím to pozmeňovacím návrhom číslo 6, vychádzajúc zo smernice z roku 2011 číslo 7, článok 3.11 povinnosti pre dodávateľov Mali by sme vytvoriť štandardizovaný formát a takto by dodávateľ alebo výrobca mohol pri, m, mm, prispievať adekvátnymi technickými informáciami do databázy komisie o výrobku, ktorý bude na trhu. Ďalší pozmeňovací návrh povinnosti distribútorov. Sekcii venovanej povinnosti dodávateľom Okrem pôvodného návrhu komisie odporúčam, aby sa umožnil download elektronickými nástrojmi. To by zjednodušilo normatívny rámec a to je jeden aj z hlavných cieľov nariadenia, článok 11, 10 a 7. etikety a zmena kategórie. V návrhu komisie sa uvažuje e, uvoľniť alebo voľnejšie zadefinovať kategórie A, B, aby to podnetilo výrobcov viacej inovovať. Ale keď budeme takto vychádzať a keď budeme vychádzať z toho, že výrobok nebude energeticky účinný, ale to, čo navrhuje komisia, tak ja si myslím, že Frekvencia zmeny kategórií by sa nemala zadefinovať, pretože závisí od jednotlivých výrobkov a závisí skôr od prípravných štúdií a vyhodnotenia technických a vedeckých pokrokov, ktoré sa dosiahli pri výrobe toho, ktorého výrobku. Číslo 12, databáza. Treba zjednodušiť pre firmy, hlavne pre MSP, postupy a preto si myslím, že treba umožniť dodávateľom vstupovať informácie tak elektronicky online, ako aj klasickým spôsobom. To sú hlavné body, ktoré som predložil a samozrejme e, som pripravený začleniť ďalšie pozmeňovacie návrhy. Deadline je 25. február budem spolupracovať samozrejme aj s tieňovými spolupra- e, s e, pravodajcami z ostatných politických skupín a dúfam, že sa nám podarí dopracovať k definitívnemu stanovisku, aby sme mohli hlasovať 18. apríla vďaka vašim názorom, ktoré predložíte prostredníctvom pozmeňovacieho návrhu, určite zašleme výboru ITRE stanovisko, ktoré umožní vylepšiť nástroj pre označovanie výrobkov, ktorý bude vhodný tak pre výrobcov, ako aj pre spotrebiteľov. A teraz pani Bonafé. Ja by som poďakovala pánovi Patričelo za jeho kritické poznámky a pripomienky. Je to dobré východisko, aby sme nášmu výboru umožnili vypracovať stanovisko na základe záväzkov COP21 na klimatických cieľov v oblasti zniženia e, využívania fosílnych palív a uhlíka, tak e, otázka energetickej účinnosti je naďalej našou prioritou a preto pozitívne prijímame smernicu o energetickom označovaní, pretože chcú jasnejšie a lepšie dávať nástroje na takéto označovanie. Je pozitívne, že prechádzame od smernice k nariadeniu, aby sme zabezpečili väčšiu uniformitu aplikácie noriem vo všetkých členských štátoch, účinnosť energetických etiket ako nástroja, ktorý má byť transparentne a jasný, je veľmi dôležitý a to aj poukazuje na zvýšenú úlohu informovanosti pre spotrebiteľov, aby oni sa vedeli zodpovedne rozhodnúť a zároveň máme podporovať výrobu stále lepších a technologicky inovatívnejších výrobkov. A teda eh, podporovať aj udržateľnú spotrebu eh, spotrebiteľov. A tá väčšia jasnosť pre spotrebiteľov je určite e, vítaná a preto e, by si myslím, že jasnejšia jediná kategorizácia od A po E. Niektoré témy ale je potrebné zrevidovať a pozornejšie prepracovať v MV napríklad. Ich nebudem spomínať kvôli krátkosti času, ale ako už urobil aj spravodajca zadefinovať presnejšie energetickú účinnosť a jasne e, poukázať, aká je energetická spotreba výrobku a aký je jeho výkon. Tiež by sme mali expressis verbis žiadať e, informácie o testoch energetickej účinnosti Takýmto spôsobom budú záruky aj pre spotrebiteľov a zároveň budeme podporovať e, výrobcov, ktorí idú správnym smelom a mali by sme explicitne e, zabrániť e, výrobe a vôbec dizajnovaniu a navrhu takých výrobkov, ktoré nezodpovedajú našim cieľom. Treba upresniť Mm, k zmene kategórie, to je najcitlivejšia téma nariadenia. Ak chceme podporiť energetickú účinnosť, komisia nezachádza do detailov a žiada disciplínu, ale podľa mňa by bolo užitočnejšie už v nariadení stanoviť jasné, inteligentné nástroje, na vytvorenia etikety a označovania, ktoré budú pochopiteľné pre všetkých. To zabezpečí pre priemysel dostatočnú predvídateľnosť, aby mohli aj viacej investovať do technologického vývoja, čo je dôležité. Ďalšia téma aby sme mali jednotnú, jednotné označovanie v EÚ, ale zdá sa mi, že komisia v návrhu nie je dostatočne odvážna vo výbore MV a vzhľadom aj na budúcu výmenu názorov o obehovom hospodárstve by sme mali byť rozhodnejší, možno dávať menej dodatkových informácií, ale zabezpečiť kritéria e, možnosti opravy výrobku alebo možnosti e, náhrady výmenných e, súčiastok v takomto výrobku. Ďakujem, pán Duncan. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že komisia sa stala obeťou vlastného úspechu, čo stojí za zmienku hneď na začiatku. Efektivita je široko uznávaná zo strany spotrebiteľov a len budú mať prospech z jednoduchého systému. Samozrejme, tie plusky boli príliš zložité, to označovanie, takže zmena a menší rozsah označovaní dáva zmysel ale ak budeme mať dve systémy, ktoré sa nebudú užívať, to je trošku nezvyčajné. Mali by sme jednoducho zvážiť aj tieto veci a to by bol dobrý signál, ktorý by sme mohli vyslať. E, okrem toho, to ostatné je v poriadku, si myslím. Ďakujem pekne, pani Meissner. Ďakujem za slovo. Ďakujeme spravodajcovi. Myslím si, že odvedol veľký kus dobrej práce. Vo všeobecnosti je dobre, že máme označovanie pre energetickú činnosť a toto už viedlo k úspechu aj v minulosti. Ako vidíme napríklad e, teda pri tých triedách A++, a tak ďalej v súvislosti s energetickou činnosťou, si myslím, že je dobré e, pre to aj pre spotrebiteľa, pretože oni chcú mať takéto označenia. Čo sa týka a plus, plus, plus, podľa ktorého sa možno už e, spotrebiteľ nedokáže dobre orientovať, tak potrebujeme nejaké nové zaradenie, novú kategorizáciu. Myslím si, že komisia to môže ešte zlepšiť. Ja si myslím, že podobne ako spravodajce, že v podstate každých 10 rokov by sa to malo všetko znovu kategorizovať, vytvárať nové triedy, pretože energetická účinnosť si myslím, že by mala sa e, rýchlo e, zlepšovať a pokiaľ tie vrchné triedy už budú plné a príde niečo nové, tak e, by sme mali prísť určite s niečím novým, aby sa zase rozlišilo čo menej, čo viac účinné. Rovnaké to s kategóriami produktov. Napríklad máme pračku, ktorá veľa vody spotrebováva, tak tom sa dá predpokladať, že ten e, vývoj nových technológií bude celkom rýchly. Takže byť flexibilný a prispôsobiť sa. Potom komisia hovorí, že tie vrchné triedy by mali ostať prázdne, aby tam bola viac, väčšia motivácia. si myslím, že to nie je príliš múdre, pretože e, tak toto nie je, myslím si, že vždy je nejaká najlepšia varianta, ale potom príde ešte nejaká nová, lepšia Takže spravodajca už to povedal. Pokiaľ teda tam bude nejaký príliš veľký rozdiel už medzi tým výrobkami v tej najvyššej triede, tak je treba vytvoriť ešte novú vyššiu. A určite je tu vždy motivácia pre produkciu, aby sa tam technológie zlepšovali a spotrebiteľ si potom môže zvoliť, akú úroveň eh, chce mať eh, toho výrobku. Ďalej si myslím, že je dobré určite zbierať nové informácie, okrem e, toho e, listu so špe- specifikáciami produktov. Máme tu pravidlá hospodárskej súťaže. Niektoré informácie sú samozrejme dôverné, ktoré by nemali byť um, povinne zverejňované. Takže treba neprekročiť určitú hranicu. Čo sa týka Eh, obchodníkov, tak si myslím, že obchodníci mali byť, byť schopní podnikať vlastné kroky v súvislosti s označovaním, ale zase nevyvíjať na nich príliš veľký tlak, aby niekto v nejakom malom podniku nebol príliš eh, v strese, že či, tam, či to označil správne, správnou farbou. Takže treba vždy podať vysvetlenie, čo sa týka eh, elektronického šetrenia, tak tam si myslím, že to je prispôsobené dobe. No a čo sa týka pozitívneho zoznamu, tak ten skôr asi povedie k tomu, že tam zachytíme všetko, čo si je treba označiť a že sa na nič nezabudne. Takže radšej pozitívny než negatívny zoznam. Takže ďakujem za prácu vašu a teším sa k ďalšej, na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem pekne, pani Konečná. Ďakujem pekne, pán predseda. Podľa môjho názoru označovanie výrobkov spojených so spotrebou energie energetickými štítkami prispieva k úspore energie jedným zo základných e, nástrojov ochrany životného prostredia. Ja tiež e, významným, cieľ, e, významným nástrojom na dosiahnutie cieľa tak ako boli stanovené na COP21, ale súvisí to s ekodizajnom a s celkovou produkciou výrobkov, len takto môžeme dosiahnuť zmeny a komplexné pozitív, pozitívne zmeny e, pri nákupe e, výrobkov spotrebiteľmi a aj pri výrobe. Niekoľko poznámok k textu. Vítam snahu upresniť definície Problematické podľa mňa je napríklad rozšírenie definície výrobkov so spojenou spotrebou energie o systém a služby alebo vymedzenie definície absolútnej spotreby. Nepresné definície, ich opakovanie a nedôsledné používanie v legislatíve to býva každodenne napríklad definícia energetického systému chýba v novej smernice k reforme ETS. Bola by som rada, keby sa tieto definície používali univerzálne s rovnakým významom dôsledne. Nesúhlasím s ustanovením návrhu, podľa ktorého poskytovanie ponúk na výrobky sa má pripúšťať jedine vtedy, že by išlo o výrobky najvyššej energetickej účinnosti. V Českej republike a hlavne v Ostravskom regióne kde desiatky rokov e, sa potýkame s znečistením životného prostredia a ovzdušia, tak by to malo podporovať e, výmenu plynových kotlov, pretože najvyššiu triedu dosahujú len slnečné kolektory Čín, ale tie sú e, príliš drahé a nie je možné, aby si ich občania nakúpili. Takáto zmena pre chudobné oblasti, ako je moja, by znamenala celkovú príťaž už tak celkovej a teda v zložitej situácii. Podstatným elementom je, aby e, sme štítkovanie založili na technologickom vývoji a vychádzala z neho. Zmena stupnice sa má založiť na technologickom pokroku. S tým súhlasíme ale vyvarovala by som sa tomu, aby sme to robili v nejakom časovom horizonte. Vývoj je taký rýchly, že nie je možné predvídať alebo vopred stanovovať dátumy, kedy tú revíziu budeme robiť. A tiež upozorňujem na to, našich občanov v EÚ sme naučili dobre, ako označovanie energetických štítkov vyzerá a keby sme to často menili, e, došlo by skôr k tomu, že to nebudú brať do úvahy a budú zmetení. A to by bola veľká chyba. Všeobecne ďakujem za e, tento text a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Thank you very much, Ms. Rivasi. Pani Rivasi, ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán spravodajca, za vaše stanovisko. Kolegovia, Rada by som poďakovala Európskej komisii za návrh nariadenia. Revízia bola potrebná a musí byť ambiciozná. Ja si myslím, že je to dobrý základ práce a navyše oceňujem, že táto smernica sa stáva nariadením a bude teda aplikovateľná všade rovnakým spôsobom kvôli evolúcii vývoja etikiet e, sa spotrebitelia trochu stratili. E, máme aj ankety, ktoré to potvrdzujú, keď chceme kúpiť e, práčku A+, plus, myslíme si, že je najlepšia, ale nie je to tak, pretože v súčasnosti najlepšia je A++++. Takže tieto etikety musíme nejakým spôsobom zrevidovať. Takže takto je spotrebiteľ manipulova- manipulovaný. My ekológovia e, sme za to, aby to označenie bolo čo najjasnejšie e, medzi starým a novým, aby nedošlo k zmetkom a k tomu, čo sa hovorilo k etiketám. Áno, budeme musieť robiť veľkú etapu informačnej kampane spotrebiteľom ak im vysvetlíme, že to, čo bolo A, teraz bude C, pretože sme nechali túto fázu prázdnu pre inovácie, tak budú vedieť, že výrobcovia vyrábajú e, inovatívne výrobky, ale zatiaľ ich ešte neuviedli e, na trh, takže keď im objasníme aj tieto etikety, tak to aj podnieti inováciu. kolega tiež správne pochopil e, z Francúzska, e, o čo ide a e, um, pripravil stanovisko v tomto zmysle, ale niekoľko poznámok článku 4. Chcete odstrániť absolútnu spotrebu, ale ja by som sa k tomu vrátila. Je dôležité, čo vlastne chceme. Chceme obmedziť energetickú spotrebu ak odstránime tú absolútnu spotrebu, tak potom ľudia kúpia veľký televízor, bude mať označenie A, povedia si dobrá energetickú účinnosť, ale keď kúpime eh, malú televíziu, ktorá bude kategorizovaná ako C, v absolútnych hodnotách bude spotrebovávať oveľa menej, tak ja si myslím, že tá absolútna spotreba je dôležitá ako údaj, pretože Inak budeme eh, podnecovať eh, k tomu spotrebiteľov, aby síce kúpovali energetické účinné výrobky, ale zároveň aj s vysokou spotrebou. Takže tá absolútna spotreba ako údaj je dôležité. Pokiaľ ide o databázu, ja som rada, že ste za, ale v ITRE váš kolega Tieňovi z EPP nie je toho istého názoru. Ja si myslím, že je dôležité mať prístup k tejto databáze. Ale aká si pripomienka, to, čo vy hovoríte, tak je potrebné, aby výrobcovia mohli zasielať svoje informácie aj v papierovej forme, pretože hovoríte, že je tu pirátstvo, ale či už je to na papieri alebo online, tak priemysel na špionáž bude fungovať tak či onak. A keď vy toto poviete, tak to bude podporovať ešte viacej a potom budú ešte väčšie chyby v uchovávaní údajov databáza OK. E, výrobcovia by to mali robiť informaticky a bude to dobre fungovať. A keď hovoríte, to je argument administratívneho charakteru pre MSP, ale my sme mali stretnutia s priemyselníkmi a výrobcami, či už vyrábajú umývačky, práčky alebo čokoľvek iné. To vôbec nie sú MSP, ale to sú skutočne veľké firmy. A ešte by som dodala k vašim návrhom to, že treba rozšíriť toto na všetky elektrické zariadenia, pretože mnohé zariadenia nevspadajú po toto nariadenie. Možno by sme mali vytvoriť nový článok, ale PC, tlačiareň alebo smartfón, tak by ich asi bolo treba tiež dodať. Pretože aj tam by sme si mohli položiť otázku energetickej účinnosti, rovnako ako elektrické radiátory. Pretože mnohí obyvateľia sa ich naďalej ešte používajú a tieto elektrické radiátory ich často dostávajú do situácie e, e, veľmi zložité, pretože sú veľmi nákladné. A preto je dôležité spotrebiteľa adekvátne informovať. Budú aj samozrejme ďalšie pozmeňovacie návrhy, nie je veľa, ale ja si myslím, že to ide dobrým smerom. A ja si myslím, že e, budeme schopní prispieť našimi pozmeňovacími návrhmi. Teraz pán Pedičiny. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj spravodajcovi, aj komisii za ich prácu. Vychádzam z toho, že za posledné roky sme zaznamenali príchod nových kategórií, e, všetky v, vo vysokej e, energetickej kategórii, e, a čo prinieslo zmetok medzi spotrebiteľmi a potom energetická spotreba či účinnosť nedáva možnosť spotrebiteľovi porovnávať, aká je skutočná spotreba toho, ktorého výrobku. Ak cieľom tohto návrhu je stimulovať trh a výrobcov, aby vytvárali účinnejšie energetické výrobky, tak potrebujeme vyššie energetické triedy, ktorých doteraz nebolo dostatok výrobkov a stimulovať vytváranie excelentných, vynikajúcich výrobkov a ich energetická spotreba by mala byť e, pasívna alebo pokiaľ možná rovná nule. E, podporujem návrh komisie na vytvorenie databázy, lebo to bude vyžadovať od výrobcov, aby dávali informácie aj o recyklovateľnosti výrobku alebo o to, akým spôsobom demontovať e, výrobok čo bude veľmi e, dobre pre e, následnú fázu po používaní e, elektrospotrebiča. Uľahčilo by to aj otázku spracovania a odpadového hospodárstva. To by vyžadovalo aj aktualizáciu smernice o ekokompatibilite. Podľa nás je rozhodujúce um, analyzovať alebo oceniť absolútnu spotrebu výrobok by nemal byť e, len účinný, ale mal by aj spotrebovať minimum e, energie. To je dôležitý údaj. Ďakujem pekne, pán Líze. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj spravodajcovi. Nuž, v zásade podporujem návrh komisie, pretože si myslím, že je najvyšší čas, aby sme sa dopracovali novému, novej kategorizácii, pretože už takmer nie sú žiadne produkty označené A, B alebo C, už je iba A+, alebo A++. Takže tie, tá kvalita je tam, sa tam líši. Taktiež som trochu skeptický, či by sme tie dve najvyššie kategórie mali nechať prázdne a to si to sa potrebujeme ešte pozrieť aspoň ten najlepší produkt na trhu by mal mať tú najvyššiu e, klasifikáciu. Mám konkrétnu otázku pre komisiu a pre spravodajcu. Je jasné, že máme modernú techniku a samozrejme veľa sa robí elektronicky, ale máme veľa malých, menších obchodov, kde, úplne, kde nie je úplne jedno, jednoduché si sami vytlačiť etikety bez toho, aby to nebolo poznať Myslím si, že tie papierové etikety by mali byť v obchodoch k dispozícii a pokiaľ si to ten obchodník želá, tak by producent mal mať povinnosť e, doručiť tú etiketu v takej podobe, ako má vyzerať. Pretože nie vždy to v tej potrebnej kvalite je možné priamo v tom obchode vytlačiť. Ďalej otázku ohľadom lehoty. Pokiaľ som to správne pochopil, tak komisia navrhuje, že v priebehu jedného týždňa sa všetko musí preetiketovať kompletne. To znamená, že až do toho konkrétneho dňa staré etikety tam ešte musia byť a od toho dňa XY tam potom už musia byť nové. Takže myslím si, že to že by, sa to, že by to mohlo chvíľu fungovať aj jedno vedľa druhého, či je ten jeden týždeň dostačujúce obdobie. Mohli by sme mohli byť veľkorysejší, dať tomu 4 týždne, než sa všetky tie výrobky preetiketujú. Ďalej. Pokiaľ to ide, tak by sme mali pracovať s piktogramami. Momentálne tam ešte stále nejaký, vždy nejaký text. A myslím si, že v rámci EÚ by bolo dobre sa dohodnúť na tom, aby to e, v každej krajine vyjadro, vy, vy, vyzeralo rovnako, aby ne, tam nemuseli v každej krajine popis to popisovať zvlášť. No a čo sa týka osvetlenia, tak je treba tam mať e, ž, svetlo, ktoré nemá ktoré tam, pokiaľ tam nie je vnútri nejaká žiarovka, Mm, tak neviem, či, by, či je potreba to nejak označovať, pretože v podstate tam žiadna žiarovka nie je súčasťou toho produktu. Ináč ten návrh sa mi celkom pozdáva. Myslím si, že pozmenujúce návrhy text ešte zlepšia a my ich určite podporíme. Ďakujem. Mač Grostete. Ďakujem pekne, pani Grostet. Ďakujem, pán predseda. Ja gratulujem spravodajcovi k jeho práci Energetic, etické úlohy sú veľmi dôležité, a teda aj etiketovanie e, spotrebitelia si naň zvykli. A takto sme ich primeli k tomu, aby spotrebovali menej energie, ale tiež sme podnecovali firmy, aby investovali do výrobkov, ktoré spotrebujú menej energie. Teraz chceme zjednodušiť to, čo navrhuje komisia No ale toto zjednodušenie by nemalo prinášať e, odliv investícií do lepších výrobkov. Čo to znamená podľa mňa? Zjednodušenie od A a G, co je dobre ako princíp, ale uchovať kategóriu AB prázdne, aby výrobok, ktorý bol predtým A, tak bol zrazu v C alebo v D, tak to pre spotrebiteľa bude naozaj zmetok. Predstavte si spotrebiteľa, ktorý si pred niekoľkými mesiacmi kúpil kotol. Je to veľká investícia. To je investícia na niekoľko rokov. Vybral si kotol v kategórii A a zrazu bude v C tak ho to môže naozaj veľmi zmiasť a môže si hovoriť, takže neurobil dobrý výber a e, pritom to bola investícia na 10 rokov, e, takže mali by sme dávať pozor, aby sme nevyvolali zmetok a nepochopenie. Európska databáza, ja som úplne za, Niektoré členské štáty už takéto databázy existujú, takže to nie je problém, ale vieme tiež, že sú členské štáty, ktoré ešte nie sú pripravené a vnúcovať ich, aby sa zúčastnili európskej databázy ešte predtým, než by oni sami e, začali s tvorbou nejakej národnej databázy. Tam by sme možno mali stanoviť nejaké termíny a dať im nejaký čas. A tiež si nemyslím, že by informácie bolo potrebné zverejňovať, pretože tam vstupuje do hry konkurencieschopnosť našich firiem a treba ochraňovať to, čo má ostať dôverné, e, pokiaľ ide o výrobné tajomstvo a tak ďalej a pokiaľ ide o identitu nejakého výrobku. Či... A to je to, čo my aj predložíme e, vo forme pozmeňovacích návrhov. Ďakujem a teraz dostáva slovo komisia. Ak by bolo možno veľmi stručne, pretože už eh, meškáme. Ďakujem pekne. Len čo najstručnejšie, ako sa dá, ale predsa, ale tá diskusia bola bohatá. Chcel by som zareagovať na niektoré tie, ktoré tu zazneli. Pre všetkým by som sa chcel poďakovať spravodajcovi aj celému výboru za správu a za ich podporu, pardon, podporu dvoch hlavných princípov, návrat k starému systému a databáza. To sú veci, ktoré sú potrebné a teší nás, že sme si získali takú silnú podporu týchto tém. Pani Bonafej hovorila o testovaní, o význame testovania aby som ju uistil, s tým súhlasíme. E, je to otázka tohto nariadenia, ale vykonávacích nariadení máme celý balík nariadení, ktoré sprísňujú pravidlá o tolerancii. E, prebieha to v podstate interným systémom, tak aby naozaj sa ten systém nedal zneužiť. Takže podporujeme to, že kladiete dôraz na túto tému aj vy. Pani Meissner hovorila o dizajne databázy my naozaj, teda čo sa týka patentov. Patenty sú vo verejn, verejné, čiže s tým nemáme žiadny problém. Ale otázka hodnosti, o ktorej hovorila aj pani Grostet, tá je veľmi dôležitá. Áno, my navrhujeme, aby informácie, ktoré sú dnes označované za dôverné, ostali dôverné do budúcna a jediný prístup k ním by mali orgány dohľadu nad trhom. Takže v návrhu komisie sa neposúvame tú líniu medzi dôvernosť, čo, čo, tým, čo je v dôverné a čo je vo verejnej domene. Uh, E, to znamená ochrana metódy, dizajnov, produktov a priemyselné tajomstvo to budeme chrániť. Malé stredné podniky, o tom sa hovorilo v súvislosti s databázou, pani Majsner o tom hovorila, aj spravodajca sám o tom hovoril. Súhlasíme s tým, že potrebujeme taký systém, ktorý bude fungovať pre malé a stredné podniky, ale nemyslíme si, že otázka papierovej notifikácie by predstavovala takéto riešenie podľa nás zjednodušiť veci pre malé stredné podniky chceme, ale nechceme dávať veľký nával na komisiu, aby musela načítavať a overovať tieto údaje. Existujú aj iné riešenia pre malé stredné podniky, napríklad v Spojených štátoch môžu malé stredné podniky jednorazovo delegovať tretej strane možnosť notifikovať v ich mene a táto tretia strana potom sa špecializuje na takéto notifikácia je efektívna E, v celom procese. To je možné v rámci návrhu komisie, tak ako teraz vyzerá, ale vieme si predstaviť, že táto alternatíva by sa explicitnejšie mohla rozpracovať v návrhu. Takže to by mohlo byť eventuálne riešenie, ale papierová notifikácia, tak ako navrhuje spravodajca, tá sa nám veľmi nepáči otázka tých najvyšších tried. Viacerí poslanci o tom hovorili je to vec e, ako posúdenia situácie a tu musíme nájsť správnu rovnováhu medzi tým, že na jednej strane budeme stimulovať E, efektívne označovanie a predaj efekt, naozaj efektívnych výrobkov a na druhej strane vyhnúť sa tomu, aby sa príliš často muselo prehodnocovať. Komisia navrhuje preto, aby prvé dve triedy boli prázdne, aby sme dali priestor technickému pokroku a výrobcom možnosť zabezpečiť technický pokrok skôr, ako sa dostaneme do situácie, keď už máme tie triedy plné a musíme to celé prehodnotiť. Ak už teraz budeme mať 20 produktov v kategórii A, tak potom Ehm, okamih, kedy trieda A opäť bude predstavovať veľkú väčšinu produktov, nastane skôr a potom bude potreba znovu to celé prehodnotiť. Príde to skôr. Čiže je to rovnováha, ktorú musíme nájsť. Neviem, či sme našli správnu odpoveď, ale treba mať na pamäti, že vždy je to niečo za niečo. Podobné pán Lise, ktorý hovoril o tom, ako dlho potrvá, kým malo predajcovia prejdú zo starých na nové označenia. E, hovorilo sa to o dlhšej dobe. Opäť to je len o tom, ako sa rozhodneme, čo za čo nie je správna odpoveď. Ide o to, akú zaťaž chceme dať na predajcov a na druhej strane, ako, e, do akej miery sa chceme vyhnúť tomu, aby spotrebitelia e, mali v tom chaos, pretože pôjdu do jedného obchodu, tam bude staré označovanie, v druhom obchode už bude nové, ale je pravda, že treba mať jasnú komunikačnú kampaň, pretože tá bude potrebná preto, aby sme sa práve vyhli e, zmeteniu spotrebiteľov. Čo sa týka elektrických vyhrievačov, pani Vasi o tom hovorila, tu sme sa snažili, komisia naozaj predložila návrh, ktorý obsahoval označovanie elektrických ohrievačov a nenašli sme kvalifikovanú väčšinu vo výbore v tom čase, keď sme to pred rokom či dvomi navrhovali. Takže viem, o čo vám ide, nemáme označenie elektrických vyhrievačov. Problém bol vtedy, že v tom systéme, ktorý sme navrhovali, všetci by boli skôr, všetky boli skôr označované ako rovnako výkonné. E, pokúsime sa o to znova, ak chcete o tom diskutovať, môžeme. Pán Lise, vraciam sa k tomu. Prepačte, tak preskakujem hore-dole, ale hovorili ste uh, o, o označovaní o osvetľovačov, nie o samotných e, žiarovkách, ale tých vecí, ktoré sú vo e, svietidlách. Hovorili sme o tom, máte pravdu, že by sme sa mohli na to pozrieť, je to v rámci prehodnotenia nariadenia o osvetlení, špecifického nariadenia o osvetlení, ktorá e, toto nariadenie sa pripravuje paralelne. Myslím si, že som zareagoval na všetko, čo som chcel zareagovať. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne. Spravodajca, nech sa páči. Ak sa chcete vyjadriť, niečo doplniť. Nemám čo dodať. Termín na pozmeňovacie návrhy je 25. a potom budeme mať výmenu názorov. Dobre, takže prečítam harmonogram pozmenujúce návrhy do 25. februára poludnia, hlasovanie vo výbore 26. apríla, hlasovanie v ITRE 24. mája. Ďakujem. Takže teraz môžeme prejsť na ďalší bod, výmena názorov s pánom Vanatúr, bývalý výkonný riaditeľ Výmena nástrojmi v rámci súčasne, eh, súčasťou bežného dialogu s riaditeľom ESA, s Európskym parlamentom. Pán Úl, nech sa páči, vítajte medzi nami. Ďakujem, že ste prišli. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem aj váženým poslancom Európskeho parlamentu za to, že ma pozvali, za to, že teraz máme príležitosť vymeniť názory ohľadom niečoho, čo je pre, veľmi dôležité pre európskych občanov. Hovoríme tu totiž o bezpečnosti potravín, o e, zdravých zvieratách, o zdravom životnom prostredí. Ja sa iba stručne vyjadrím k trom témam. Poprvé chcem objasniť úlohu agentúry EFSA. Potom budem hovoriť stručne o tom, čo sa nám podarilo. Dám pár príkladov za posledný rok. A potom budem hovoriť o výzvach a príležitostiach, kde budeme potrpať vašu podporu, vážení poslanci Európskeho parlamentu. Takže poprvé úloha EFSA je stanovená v zakladacom nariadení a my pracujeme pod sloganom, e, že musíme mať e, dôveryhodný výskum, aby sme mali bezpečné potraviny. A pod, toto, pod týmto logom v podstate máme tri hlavné misie. poprvé, a čo najdôležitejšie, chceme poskytovať vedecké, e, vedecké rady európskym eh, v podstate eh, osobám, ktoré riadia riziko, takže je treba eh, vždy vyhodnotiť riziko v rámci potravinového reťazca. Po druhé, je tu komunikácia ohľadom rizik v rámci potravinového reťazca. Takže nie je len, že to musíme oznámiť tým, ktorí spravujú, riadia riziko, ale aj v podstate verejnosť. Po tretie, tretím hlavným pilierom nášho fungovania je spolupráca Spolupráca je zakotvená e, v zakladajúcom nariadení. Je to súčasť nášho DNA. My chceme a spolupracujeme so sesterskými agentúrami, s inštitúciami a čoraz viac medzinárodnými organizáciami. Ako plníme túto prácu? Máme asi 470 zamestnancov a partnerov. Máme to privilegium, že pracujeme taktiež so sieťou e, e, pridružených E, vedeckých pracovníkov, ich asi 500, takže pracujeme s vedeckými pracovníkmi v členských štátoch. Každý rok organizujeme asi tisíc schôd, 20 z nich e, je e, v podobe telekonferencií, už to nie sú fyzické stretnutia a produkujeme asi 500 vedeckých dokumentov každý rok. A za dobu našej existencie už sme predložili 4 tisíc vedeckých textov a správ do e, európskeho systému správ o potravinách. Myslím si teraz, že týmto sa dokazuje, že to je solidná, zodpovedná, spolahlivá organizácia, ktorá e, produkuje veľmi dobré vedecké e, výsledky a toto je taktiež súčasť spoločenskej diskusie o um, o zákonodárstve a vede aby som vám teraz udal pár príkladov, kde si myslíme, že sme v roku 2015 prispeli aj k vašej práci pod hlavičkou odpovede, reakcie na objavujúce sa rizika EFSA vydala mnohé vedecké stanoviská ohľadom e, nových nákaz, napríklad Xylella fastidiosa v južnom Taliansku. Toto je skutočne veľmi uh, hrozivá nákaza. Tam sme vydali príslušné stanovisko taktiež v súvislosti s hostujúcimi krajinami a taktiež s možnosťami, ako uľaviť od tejto nákazy. Druhá vec, to je BeHealth, to je teda zdravie včiel, kde sme vydali eh, aj stanoviska ohľadom rizika nákazy rôzny nákaz pre včely a taktiež multidisciplinárnym spôsobom um, pestujeme holistický prístup a chceme detekovať a vyhodnotiť stresory eh, pre uh, roje včiel a jednotlivé včely. Ďalej tu máme tému antimakrobiálnej eh, odolnosti, to je obrovská hrozba pre zdravie, ako určite váš výbor NVV, je to veľká hrozba pre ľudské zdravie. A my, EFSA, spoločne s ostatnými európskymi agentúrami zbierame, analizujeme údaje a vytvárame dôkazy, na základe ktorých potom musíme bojovať proti šíreniu antimikrobiálnej rezistencie. Pokiaľ sa môžem trochu možno pozrieť do budúcnosti na nadchádzajúcich pár rokov, tak vidíme tam určité výzvy, ale aj príležitosti. Chcem spomenúť konkrétne tri takéto výzvy, ale na druhej strane príležitosti. Po prvé, musíme posilniť e, kapacity EÚ hľadom hodnotenia rizika. Systém, ktorý bol vytvorený vami, parlamentom a radou, ako je EFSA organizovaná so vedeckými panelmi, kde sa spoliehame na dostupnosť expertov z členských štátov. Z môjho pohľadu je to inteligentná, eh, inteligentný, moderný systém, ale je aj krehký, pretože sme úplne závislí od dostupnosti expertov z organizácií členských štátov. No a čomu čelíme teraz, keď máme hospodárskú krízu? naši partneri v členských štátoch sú taktiež pod tlakom, čo sa týka rozpočtových prostriedkov a už nie sú pripravení tak, ako bývali pripravení pred rokmi nám na dispozícii svojich zamestnancov, aby oni trávili čas EFSA, pracovali pre nás. A oni v podstate nepracujú pre EFSU, ale je to politická otázka. Oni v podstate pracujú pre Európsku úniu, takže je treba, aby v členských štátoch sa zaručilo, že organizácie hodnotenia rizika, vedecké organizácie budú pripravené na dispozícii svojich zamestnancov agentúre EFSA a dali dispozícii európskeho projektu. No a čo sa týka finančného aspektu, tak e, oni v podstate dajú až 50 dní za rok e, k dispozícii svojich zamestnancov nám a nedostanú za to zaplatené, takže možno by sme sa mali zamyslieť nad tým, ako im toto vynahradiť. Ďalšiu príležitosť a zároveň výzvu vidíme v tom, že potrebujeme väčšiu inováciu, čo sa týka hodnotenia rizika. Vidíme, že sa obchod globalizuje, e, tovar, ľudia, zvieratá sa všetci pohybujú po celom svete a samozrejme to prináša určité rizika, nebezpečenstva. Vidíme to napríklad v prípade ksilely, máme tu aj horúčku e, ošípaných v Afrike, a potom taktiež tu máme utečencov, ktorí sa e, hýbu e, z kontinentu na kontinent. Takže musíme sa pripraviť na hroziace rizika. Máme ešte ďalšie faktory spúšťače, ako napríklad nanotechnológie, e, klimatické zmeny, klonovacie techniky, nové techniky rozmnožovania rastlín. Takže musíme tam vždy byť schopní vykonať hodnotenie rizika. Potrebujeme inovácie v tejto oblasti a na to potrebujeme výskum, ktorý musí byť presne zacielený na otázky bezpečnosti. Ale nemáme na to peniaze. Takže európske agentúry ne, nie sú iné vybavené než americké agentúry, čo sa týka rozpočtu. No a ďalej, si myslíme, že treba spolupracovať s občanskou spoločnosťou. My si myslíme, že toto je taká cesta od pravdy k dôvere. A už nestačí len e, e, v podstate skvelý vedecký výskum, ale je treba, aby spoločnosť dôverovala vedcom. A tu je EFSA občas kritizovaná za to, že nezverejňuje napríklad údaje bezpečnostných štúdií, ktoré sú nám predkladané, aby sme vykonali hodnotenie rizika. Ale my máme svoj právny rámec, z ktorého nesmieme vybočiť. A pokiaľ chcete byť otvorenejší, a my sme ten pojem otvorená EFSA v podstate vzali za svoj, no tak v tom prípade, pokiaľ toto chcete, tak e, musí tam byť ten právny rámec preto, aby e, tam mohol, mohlo nasať prešetrenie postupov a tak ďalej. Takže áno, my podporujeme takýto tvorený prístup, ale potrebujeme aj bezpečný a predvydateľný právny rámec. Ďalej, aká by mohla byť úloha Európskeho parlamentu v tomto procese? Samozrejme, vy ste spoluzákonodárci, ste rozpočtový, rozpočtový orgán, ale taktiež ste takým kritickým spoločníkom. A my sme radi, že ste kritickí, pretože len pokiaľ vás budete kritizovať, tak sa môžeme zlepšiť. Potrebujeme vašu spätnú väzbu. Či skutočne naš, naše vedecké postupy súvisia e, s aktuálnou situáciou v spoločnosti a myslím si, že takto môžeme priaznivo ovplyvniť európsku spoločnosť. A my potrebujeme, aby ste organizovali workshopy, semináre, môžeme sa stretávať aj tvárov v tvár, takto môžeme spolupracovať a budeme tomu veľmi radi. Ďalej, e, motom Európskej únie je e, zjednotenie v rôznorodosti, bo jednotný v rôznorodosti, tak si myslím, že tuto, keď, my keď sme jednotní, tak môžeme toho pre Európu veľa urobiť. Ďakujem a teraz sa teším na vaše otázky. Ďakujeme teraz dávam slovo pani Ajuso. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pán riaditeľ, že ste tu dnes medzi nami, aby ste e, nám vysvetlili fungovanie EFSA. Ja som v pravidelnom kontakte s EFSOU Viackrát som vás navštívila, navštívila, viem, ako sa vyberajú veci, ako sa vyberajú prostriedky aj členovia vedeckého výboru. A možno tieto informácie sa nevždy postupujú na verejnú mienku. Táto agentúra funguje už 13 rokov a urobila veľmi veľa vecí. A samozrejme ešte môže toho veľa vylepšiť, pokiaľ ide o uverejňovanie štúdií a výsledkov štúdií. A ja si myslím, že mali by sa adaptovať právne základy, pretože keď sa nepoznajú určité údaje či výsledky, tak potom sa o tých výsledkoch pochybuje hlavne vtedy, keď e, prídu také výsledky, ktoré neočakávame. Štúdia správy FC sú absolútne E, e, neutrálne, nerobia ich len vedci na palme, ale e, vôbec vedecká verejnosť. Nemyslím si, že by nejaký vedec z nejakého vedeckého panelu by mohol mať nejaký konflikt záujmov. Ja viem, že tie skúšky a testy a revízy sa robia veľmi prísne, ale nie je predsa možné, aby určitá skupina vedcov mala rovnaký konflikt e, záujmov v určitej štúdii a preto som e, veľmi spokojná, pretože sa hovorilo o tom, že stanoviská FC sú ovplyvnené konfliktami záujmov. Ja si myslím, že prakticky je to nemožné, aby to tak bolo. máte veľa kompetencií, budete mať ešte viacej pri e, vyhodnocovaní nových potravín podľa nariadenia, ktoré za chvíľu schválime. A opakujem, čo som už povedala. OFSA by možno e, nemohli mať nejaké e, menšie kompetencie. Vy ste spomenuli jedno špecifické ochorenie určitej kultúry ak by F sa mala povedať, že toto ochorenie bude mať vplyv na olivový olej a na jeho využívanie ako potravinu. No ale ja si myslím, že EFSA by nemala študovať ochorenie. Na to je množstvo inštitúcií, napríklad e, Inštitút pre mm, rastlinné patológie, ktorý by mal preštudovať, akým spôsobom sa toto ochorenie šíri, aké môže mať e, dopady EFSA by mala urobiť revíziu svojich úloh a venovať sa výlučne len potravinovej bezpečnosti. Na to ste sa pred 13 rokmi vytvorili. A k tomu konfliktu záujmov, ktorý neustále e, vypláva na povrch, e, nemyslíte si, že by sa mali zmeniť kritéria, mali by byť jasné pre všetky agentúry to, čo je a čo nie je konflikt záujmov, pretože všetko bude konflikt záujmov, tak v týchto agentúrach nakoniec budú môcť robiť len ľudia bez vedeckých skúseností alebo tí, ktorí sú čerství absolventi univerzit. A len takýchto môžeme považovať za tých, ktorí nemajú konflikt záujmov, ale vieme, že takéto agentúry potrebujú veľmi skúsených odborníkov a na to, aby ste boli skúsení, potrebujete viacej rokov pracovať vo svojom sektore a v tom sektore potom môžete vydávať nejaké štúdie či stanoviska. Ďakujem vám ešte raz za vašu prítomnosť dnes. Thank you. Ďakujem. Mám druhý zoznam rečníkov, takže obmedzím vás, žiaľ, každého na minútu, pretože to nie je posledný bod nášho programu. Pani Melio. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ďakujem, pani predsednička. Som veľmi rada, že ste tu dnes, pán Ul, s nami vo výbore, aby sme si mohli pohovoriť. Ja som mala príležitosť sa na mieste informovať o práce agentúry EFSA a urobilo na mňa veľký dojem, ako to vyzerá s diskusiami v panele a že skutočne toto je veľmi dôležité. hovoríte, že členské štáty stále viac váhajú, čo sa týka toho, že dávajú k dispozícii svojich expertov. Tak ehm, na jednej strane možno sa im dá vyplatiť nejaké odškodnenie, nejaká odplata, ale je tu možno aj otázka atraktivity agentúry EFSA. Takže čo môžete ešte aj vy ponúknuť, či môžete prispieť, aby eh, ľudia boli viac motivovaní pre vás pracovať. Po druhá otázka, čo týka hodnotenia rizika, ste povedali, že potrebujeme novú vôľu, ale nový právny rámec. To je samozrejme dôležité, pretože ináč sa nám nepodarí vykonať určité zmeny. Ďakujem. Pani Majsner. Ďakujem. Ďakujem pánu Úrlovi za jeho účasť na našej schôdzi. Ja som bola členkou eh, delegácie do agentúry EFSA, takže videla som to tam na vlastné oči, robila ste dobrú prácu. Takže dve veci. Poprvé, veľmi zaujímavé, čo ste povedali, že potrebujeme viacej spolupracovať s občianskou spoločnosťou. Mňa by zaujímalo, ako to chcete robiť. Ja si myslím, že to tiež dôležité. Občianská spoločnosť síce ehm, nerozhoduje vedecky, ale skôr sa tak rozhodujú tzv. z brucha. A tak ma zaujímalo, ako potom majú brať vaše vedecké poznatky vážne, pretože pokiaľ Samozrejme, kritika je dobrá, ale pokiaľ by sa všetko len kritizovalo, tak by nedochádzalo k žiadnemu pokroku ani rozvoju. Po druhé, čo týka antimikrobiálnej re- rezistencie, tak sú mnohé potravinové eh, doplnky, napríklad aj v podobe injekcií, ktoré by mali nahradiť antibiotika. Takže ako to vidíte, a možno ešte aj v súvislosti so zvieratami, ako to vidíte tam? Ďakujem. Pán Eichhout. Ja som sa nehlásil. Zo zelených nikto nechce hovoriť, iní sa hlásili. Pani Grostec. A potom nebojte sa, dostanete slovo. merci beaucoup, madame la... Ďakujem, pani predsedajúca. Rada by som hovorila o rozhodnutia komisie o, o látke glyfozát, ktorý je v mnohých herbicídoch. EFSA prednedávnom postupila pozitívnu štúdiu a podľa nich glyfozát neprinášal vyššie rizika, ak sa splňali normy expozície, ale táto látka podľa iných štúdí či zdrojov by mohla byť nebezpečnou. Je predsa logické, je logické zakázať túto látku a na druhej strane e, zakázať iné látky, ktoré ju obsahujú a ktoré sú tie e, spolutvoriacie látky a ako EFSA ich definuje, ako ich vyberá, ako k tomu pristupuje. Selimovič. Ďakujem teraz pán Selimovič. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem panu rejiteľovi za, že prišiel medzi nás. Chcem položiť dve otázky. Áno, v našom výbore je nám jasné, že tu máme určité kontroverzné požiadavky od agentúry. Na jednej strane už bolo povedané, že vyžadujeme absolútnu nezávislosť expertov a na druhej strane chceme, aby na dôležitých záležitostiach pracovali skúsení ľudia. Takže moja otázka je, aký mandát by ste chceli mať vy v spolupráci s tými expertami? Druhá otázka. Čo si myslíte, že môže vaša agentúra urobiť, boj pre, proti antimikrobiálnej rezistencii. Ja sa pýtam veľmi otvorene, viem, že tento problém existuje, ale zaujímalo by ma, čo môžete urobiť a potrebujete nejaký konkrétny mandát, aby ste to potom aj urobili? Ďakujem. Ďakujem teraz pani Auken. Ďakujem, mám len jednu otázku. Je to trochu také, taká pripomienka k tomu, čo tu zaznelo o, o konflikte záujmov aby sme mali dobrú správu, tak v podstate žiadny orgán by nemal mať žiadny konflikt zájmov. Nede tu len o nejaké prehlásenia, pretože musíte zistiť, je to slušný človek, platí dane, nebije svoju ženu, ale toto nás nemusí zaujímať. Konflikt zájmov by tam nemal byť. A musíme si byť istí, pretože toto je problém vo všetkých agentúrach tam sú konflikty zájmov a vy si myslíte, že stačí len pokiaľ vydáte prehlásenie, že tam žiadny nie je. Ale pokiaľ chcete rešpektovať optimálne pravidlá, tak by v žiadnom orgáne, ktorý za nás rozhoduje, nemal byť nikto s konfliktom záujmov. A samozrejme, netýka sa to len expertov. Takže pokiaľ chcete nájsť dobrých expertov, tak ich stačí len hľadať a nájdete ich. Ďakujem pani Dornáno. Merci, madame la Ďakujem, pani predsedajúca. Vrátila by som sa k glyfosátu, pretože sa vyhodnotila, že by bolo nepravdepodobné, že by bol eh, kancerogénny pre eh, človeka, ale stovky eh, vedcov celosvetovej vedeckej verejnosti upozornili na nebezpečnosť endokrinného perturbátora tejto látky a od roku 2015 sa charakterizuje ako pravdepodobná kancerogénna látka a vy ste pred niekoľkými dňami ubezpečili, že predstavitelia EFSA a e, Inštitútu pre rakovinu, tak sa dohodnú alebo si vysvetlia svoje rozdielne názory. A keď e, si prečítame stratégie EFSI na rok 2020 väčšia transparentnosť, otvorenosť, spolupráca a prizývanie občanov na e, hodnotenie rizik. A vy, ktorí považujete glyfosát za otázku, ktorá sa život vyskytuje, budete brať do úvahy argumenty e, vedcov, ktoré e, zdá sa neberú do úvahy také kritériá ako EFSA, ako je transparentnosť a verejnosť pretože toto by všetko malo ísť v prospech potravinovej bezpečnosti všetkých. Pán Peterle. <clears throat> Ďakujem, tu sedím. Ďakujem za to, že ste si na nás našli čas, za to, že ste nám tu prednesli svoju prezentáciu a vy chcete vzbudiť dôveru vo vedu. Samozrejme otázka je, ktorej vede máme dôverovať, pretože čo sa týka glyfosátu napríklad, tak tam sa ukázalo, že rôzne e, sektory vedy dospeli k rôznym záverom, takže neviem, či títo vedci, či sa im dá dôverovať, ktorým sa dá dôverovať. Nechcem vás tu nejak školiť, ale keď som sa opýtal zdravotnej sestry v domove dôchodcov, kde je moja matka, kto alebo ako to vyzerá s interakciou rôznych liekov, ktoré každý deň ona musí brať. Brala ich 15, tak ona povedala, že neexistujú žiadne vedecké dôkazy, ktoré by hovorili o tom, že sú tam nejaké negatívne dopady, pokiaľ tieto lieky sa berú naraz. Takže Samozrejme, sú tu rôzne politické otázky a veda rozhodne, na čo sa konkrétne pozrie a prečo zatvorí oči. Takže je to aj politika. A verím, že EFSA je profesionálna a etická a bude schopná overiť, že možno niektoré pochybnosti, ktoré sa občas objavia, nie sú podložené. Ďakujem. Pán Hosný. Na minútu. No, pán Úru, vy ste si želali kritiku a tu aj dostanete, pretože máme tu problém so Svetovou zdravotníckou organizáciou ohľadom prípustnosti glyfosátu. Ja si myslím, že je teraz zaujímavé, že sa si tu sa do konfliktu s VHO nad tomto bode. Vy ste tu niekoho označili za facebookového vedca. To si myslím, že je veľká kritika. Už ste to trošku popravili, ale myslím si, že vy si nemôžete dovoliť takýto konflikt. Za, o, čo sa týka eh, glyfosátu, tak máme rizikové štúdie VHO, ktoré sú aspoň verejné a tie vaše sú e, dôverné, tajné. A vy tu teraz tvrdíte, že ne, tu nevidíte žiadne riziko, že chcete na 10 rokov glyfosát sprístupniť, povoliť, avšak nechcete využiť princíp e, opatrnosti. Platí tento princíp vôbec? Pretože pokiaľ by platil, tak glyfosát nie je prípustný, alebo prevážili hospodárske záujmy. Ďakujem, teraz vám poč. Ďakujem, pán riaditeľ. Funguje močenie? Ja vám vždy rád poslúžim ako kritický partner, na to sa už poznáme. Nebudeme sa rozprávať glyfosáte, o tom budeme hovoriť o mesiac, ale mňa desí, že v EÚ máme rozhodovací proces, na ktorého začiatku sú odporúčania alebo vedecké práce, ktoré sú financované alebo priamo realizované tými, ktorí na konci toho procesu majú finančný zisk. A e, volá sa to komitológia, začína to u vás, priemysel vám dodá vedecké spolahlivé informácie v úvodzovkách a na konci bez demokratickej kontroly komisia o niečom rozhodne a potom sa čudujeme, že sa v spojení s vašou inštitúciou hovorí o konflikte záujmov. Nemyslíte si, že to, že celý jeden rozhodovací proces vychádza z materiálov, ktoré sú financované tým, ktorý na konci tohto procesu získava financie, Nemyslíte si, že to je jadro tej diskusie o konflikte záujmov vo vašej agentúre? OK, uh, next. Ďakujem dosť, pani Rivázi. Merci, madame. Ďakujem, pani predsedajúca, ďakujem, pán riaditeľ, že ste tu dnes medzi nami. To je dobré, keď sa stretávame, môžeme diskutovať o problematike tejto agentúre je potrebná jednak dôvera, jednak výkonnosť. Problém nie je ani tak prvá téma, ale problém glyfosátu to je strata dôvery a ja vám poviem prečo. Keď bola polemika medzi Svetovou organizáciou zdravia a EFSO, tak táto polemika sa zakladala na tom, že EFSA študuje len aktívnu látku a mm, VHO celú e, celú látku ako takú. Ale my predsa v EÚ musíme ochraňovať zdravie spotrebiteľa, či už je v Maďarsku, v Nemecku alebo v Francúzsku. Nepoužíva glyfosát, ale používa Roundup. A ten má veľa spoločných zložiek, ich viac, je okolo 500 a ja som našla článok, a, ktorý sa týka FC a tam sa hovorí, že nie len treba aktívnu látku analyzovať a študovať, ale minimálne jeden fitofarmaceutický výrobok, ktorý túto látku obsahuje. Takže FC nič nebránilo, aby preštudovala aj výrobok, ktorý sa dáva priamo spotrebiteľovi. Ale čo sa dnes deje? Náš minister životného prostredia zakáže výrobok, ale nemá expertízu EFSI, kde by mohol povedať všetko, čo sa týka výrobkov ako talovamid, ktorý je asociovaný s glyfozátom, tak to môže byť veľmi kancerogénne. To sú tie kritiky. Bolo potrebné trochu anticipovať problém, ale vy ste to neurobili. A preto, keď nebude nastolená dôvera s, s vami, tak to nebude v budúcnosti fungovať. Pán Mikolášik? Eh, thank you, Madam Chair. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja mám len dve krátke otázky. Mm, pán riaditeľ, ďakujem, že ste prišli a že eh, ste ochotní odpovedať na naše otázky. Chcel by som sa spýtať eh, krátko, či by ste sa mohli zmieniť o situácii prítomnosti hormónov v potravinách rôznych druhov mesa a aká je súčasná situácia, ak sa to dá stručne naznačiť, či sa zlepšujeme, či je to také isté, alebo je to horšie. A druhá otázka, ktorá dosť e, ťaží, e, ťaží e, občanov Európskej únii, stále viac je dôkazov k tomu, že kvalita potravín od toho istého výrobcu, od toho istého dodávateľa, napríklad do veľkých potravinových reťazcov v tzv. bývalých krajinách Európskej únie a pôvodnej dvanástke je e, rozdielna od, e, od potravín dodávajúcich, e, ktoré sú dodávané do nových členských krajín, medzi nimi Česká republika, Polsko, Slovensko, Maďarsko, kde ten istý výrobok s tým istým názvom od toho istého výrobcu obsahuje menej kvalitný obsah. Môžete sa k tomu vyjadriť. Ďakujem. Thank you. Ďakujem, pán Grote. Ďakujem, ja som fanušikom agentúr, ale agentúry nám občas trochu komplikujú život, napríklad čo týka glyfozátu alebo nikotínu. Už otázka v súvislosti s glyfozátom. Pokiaľ VHO e, dospeje k nejakému záveru, tak asi je to tak. No a potom sa to ešte raz prešetrí a pozrie sa len na aktívne látky a potom vypracuje štúdie, ktoré nie sú verejne k dispozícii. A ja hovorím, že nám nielen komplikujete život, ale aj komplikujete verejnú argumentáciu. Ja osobne si myslím, že glyfozát by sa mal okamžite zakázať. A čo sa týka včiel, Máme problém vymierania včiel. Vy ste hovorili o zdraví včiel. Je to téma, ktorá, o ktorej sa veľa hovorí aj v našich volebných obvodoch. Takže tu ma tiež zaujímalo, či ste dospeli k nejakému záveru. V poslednej štúdii hovoríte, že je obrovské riziko e, pre e, včelie spoločenstva. V roku 2017 príde ďalšia štúdia, takže podporíte e, zákazy využívania určitých pesticídov, áno alebo nie? Ďakujem, pán Dorfman. Ďakujem, pán Úrl, že ste opäť prišli medzi nás do výboru. Mám konkrétnu otázku. Vy podľa mňa ste úplne správne povedali, že stále viac prichádzajú škodlivé organizmy zo zahraničia. Hovorí sa napríklad o xylele, alebo potom nejaké e, špeciálne mušky, ktoré taktiež spôsobujú e, škody. Nuž, konkrétna otázka. Momentálne rokujeme o 18 rôznych dohodách o voľnom obchode, nielen o type, type, o tom sa hovorí samozrejme najviacej. Takže moja otázka je, Samozrejme, je to dôležité pre e, voľný obchod a snažia sa mať tam ľudia čo najmenej pravidel, ktoré by tento obchod obmedzovali. No moja otázka je, či EFSA je zapojená do tohto procesu, či máte tiež právo sa vyjadriť, kto vlastne rozhoduje ohľadom pravidiel na dovoz e, rastlín a podobných organizmov, takže to rozhoduje o tom, že čo vlastne je zmysluplné a čo nie. Ďakujem, pani Kavesanris. Ďakujem, pani predsednička. Pán Uro ďakujem vám za vaše vystúpenie. Technologická vedecká revolúcia, ktorú zažívame, spôsobuje, že e, veda postupuje veľmi rýchlo a preto musíme odpovedať na výzvy, ktoré sa spomínali. Potrebujeme jasné stanovisko EÚ a stanovisko, ktoré musí byť dôveryhodné. To, čo máte v rukách, to je rozhodujúca e, zložka, to je verejné zdravie. Hovorili ste, že potrebujete viacej rozpočtu tu, e, aby ste mali dostatok vedcov. Ja si myslím, že máte dostatok na to, aby ste mohli vytvoriť nezávislý, e, neslávislý kolektív vedcov, hovorím nezávislý, aby sme od FC dostávali dôveryhodné stanovisko a aj verejná mienka a občianská spoločnosť by mala byť súčasťou a ako napríklad platforma spotrebiteľov v členských štátoch funguje veľmi dobre, a tu sa žiadala informovanosť, transparentnosť a jasné označovanie e, potraviny. To je jeden z vašich najdôležitejších faktorov, ako aj zdravia cieľov a prenos informácií a vedomostí, aké sú eventuálne riešenia, ale ako máme zabezpečiť prenos vedomostí a informácií, Máme k tomu nástroje, ako je kultúra iné. E, máme tieto možnosti v SPP a musíme e, umožniť zavedenie inovácií do SPP aj pre našich farmárov. A pozvem rečníka je pán Filner. Ďakujem. Len stručne, už tu veľa ľudí príliš striela na chudáka klavieristu a nejde tu len o glyfosát, ide tu o GMO, o klonovanie a tak ďalej, rôzne otázky. A často sa len kritizuje tá inštitúcia, ktorá by nám mala len poskytnúť vedecké poznatky. A bohužiaľ, už som to povedala, že to opakujem, že toto sa podobá na kritiku IPCC, kde niektorí popierali klimatické zmeny a tvrdia, neverme týmto vedcom, my máme vlastných. Ale ja sa vás pýtam, ako my, poslanci Európskeho parlamentu, môžeme budovať dôveru, pretože toto si myslím, že je hlavná, hlavná otázka. Tak aby sme ju naopak nepodkopávali. Takže toto je zásadné. Jedna otázka teraz eh, porovnávate eh, VHO so s skeptikmi? voči klimatickým zmenám? Nie. Prepačte, nerozprávate sa tu medzi sebou. Takže máte veľa otázok, ale máte len 5 minút, obávam sa, takže prosím, pokiaľ sa k ním všetkým vyjadrite, tak pokiaľ nie, tak to potom môžete doposlať písomne. Ďakujem pekne za naozaj bohatú úrodu otázok, čo je dobrá vec. To, že mám iba 5 minút, to dobrá vec nie, pretože jednoducho nemôžem zájsť do všetkých detailov, o ktorých ste hovorili. 5 minút sa jednoducho nedá, čiže zvyšok z toho spraví možno písomne. Glyfosit bola dôležitá téma, takže niekoľkými slovami Kalifosate e, nemáme žiadny konflikt. E, povedal by som, že je potrebné si objasniť určité veci v rámci VHO. Sú tu viaceré orgány, napríklad GPR rezidua e, v rastlinách, kde sa snažia v podstate riešiť otázky, ako vyhodnotiť dôkazy. Čo sa týka toho, čo ste povedali, že používame tajné štúdie, Myslím, že tu boli dve zásadné veci. Jednak tie e, tajné štúdie, ktoré nie sú zverejnené a potom e, zvažovanie aktívnych látok a nie celého výrobku. E, to druhá otázka. No, Európsky parlament spolu s Európskou radou stanovili legislatívu, podľa ktorej produkty na ochranu rastlín sa vyhodnocujú v Európe a tu jednoznačná preozdelenie úloh. Preozdelenie úloh je také, že EFSA hodnotí aktívne látky a komisia príjma rozhodnutie na základe vedeckých výstupov EFSA a iných legitímnych faktorov a povoluje, alebo znovu povoluje, alebo nepovoluje e, určité látky na určité obdobie a až potom členské štáty vstupujú do hry s veľmi konkrétnou úlohou vyhodnotiť produkty, ktoré sa majú uviezť na ich trh s celým zoznamom e, v, e, tých zložiek Takže je to v nariadení, musíme sa tým riadiť, ale v podstate z vašich otázok to tak vyzerá. No viete, komisia nás poru, po, uh, verila, aby sme vyriešili alebo vyhodnotili jeden koformulant, jednu slo, zložku a zistili sme, že tajlamid by mohol byť prípadným karcinogénom. A poradili sme, alebo teda odporúčili sme komisie ďalej na tom pracovať a teraz EFSA samozrejme je pripravená podporiť komisiu aj členské štáty e, pri príprave e, prioritizovaného zoznamu tzv. koformulantov spolu zložiek podľa prioritizácie. Takže sme pripravení podporiť komisiu aj členské štáty e, v harmonizovanom spôsobe, ako vyhodnocovať tzv. koformulanty. Čo sa týka štúdií e, žiadateľ musí v Európe poskytnúť informácie, štúdii, to je zákonná požiadavka, ktoré dávajú dostatočné dôkazy o bezpečnosti produktu. Žiadateľ tak musí učiniť, to žiadna požiadavka. Ak by to malo byť inak, musíme zmeniť túto právnu požiadavku. Čiže žiadateľ musí predložiť štúdie, tie sa robia za určitých pravidiel OECD, pravidiel, pravidiel osvedčených laboratórií. sa vyhodnotí to štúdie, má prístup k surovým údajom a nevždy súhlasí s výsledkom e, štúdie e, žiadateľa. Čiže opätovne prehodnotíme, pretože máme surové údaje. A navyše využívame všetky vedecké informácie na trhu Takže samozrejme, že sme ARK závery zakomponovali do nášho hodnotenia, do konečných záverov. Takže my využívame najširší záber zdrojov, e, dôkazov a máme to ako povinnosť. Čiže toto je jeden rozdiel medzi nami a IARCom, pretože my zvažujeme väčší, dô, väčší záber dôkazov, pretože k ním máme prístup a jak sa rozhodol nezvážiť tieto dôkazy, pretože majú iné pravidlá. A som presvedčený o tom, že oni spravili presne to isté a spravili dobrú úlohu, tak ako sme my spravili dobrú úlohu. Ja nepochybujem o ich vedeckej práci, ale oni majú iný reglementačný záber, iný rozsah a iné dôkazy, čiže to vôbec neprekvapuje, že sme sa dopracovali k rôznym výsledkom a nie je to ani poprvýkrát. Pomerne často sa stáva, že ARK a Európsky systém dostajú k rôznym výsledkom, ale oboma smermi európsky systém je prísnejší, ak dovolíte povedať, že sme prísnejší v klasifikácii, alebo zase IRC systém bol prísnejší v klasifikácii. Len teraz, keďže sa jedná o glyfosát, tak to vyvolal takú rozhorúčenú politickú diskusiu, takže nie je to žiadúca situácia. Požiadali sme, aby to aj ak preskúmal s nami na tej vedeckej úrovni. Nestretli sme sa, jednoducho sme prespasli jednu príležitosť, ale budeme pokračovať. A v tomto vedeckom dialogu a v budúcnosti asi musíme nájsť lepšiu spoluprácu e, s medzinárodnými partnermi, aby sme vyjasnili situáciu, ktorá je zavadzajúca pre tých, ktorí rozhodujú. Takže musíme posilniť spoluprácu, aby sme mali pôvod, podobné dôkazy, podobné metodiky a tak zabránili dopracovaniu sa rozdielným výsledkom. Pani predsednička sa mňa pozera, ja viem, že 5 minút uplynulo, ale žiaľ, E, jednoducho ste ma umlčali kvázi. Neviem, ak dovolíte, tak vám odpoviem písomne a môžeme pokračovať v tomto dialogu v inej podobe. Veľmi rád by som pokračoval v tomto dialogu, odpovedal na vaše otázky a takisto sa dozvedel vaše názory, kedy si vy myslíte, že nekonáme správne. Ja som presvedčený o tom, že F sa postupuje správne a že môžeme e, pôsobiť ešte lepšie. Ďakujem pekne. Prepačte za ten časový tlak faktická. Máme jedno stanovisko, ktoré úprimne nie je to najdôležitejšie, ktoré Envy vôbec spravilo na ten Nemôžeme to presunúť e, na pobedie a pokračovať v tejto diskusii. Toto je veľmi dôležité. Hostia nechodia k nám vždy, takže ja by som poprosil, aby sme mali viac času na odpovede na tieto otázky a ďalšiu tému presunuli na pobede. Naozaj by to bolo vhodné podľa mňa. No, ja tu nie som šéfka, hovorí pani predsedajúca ja iba nás zastupujem. Takže krátka odpoveď, nie. Nemáme čas, ani pobede na programe nemáme zvyšný čas. Dovolíte? Ja e, môžem prísť kedykoľvek, kedy ma pozvete. My môžeme o tom diskutovať kedykoľvek, keď to vy budete považovať za vhodné. Ďakujem. Dobre, takže naplánujeme ďalšie stretnutie s pánom Musom. Ďakujem. Takže na rýchlo posledný bod, e, boj proti obchodovaniu s ľuďmi v rámci e, Európskej zahraničnej služby. Pán Mikolašek má slovo, spravodajca, nech sa páči. Yes, uh, Áno, ďakujem pekne, pani predsednička. Veľmi stručne a fakticky, ak dovolíte, rád by som vás upozornil na to, že obchodovanie s ľuďmi je jednou v súčasnosti z najhorších trestných činov, e, pretože z ľudí sa robí tovar. Táto hrozná moderná forma otroctva porušuje základné ľudské práva. E, zneužívajú sa zraniteľní ľudia pre finančné zisky, to, to je proti našim zásadným princípom nekomercializácie a ne e, využívania ľudí a e, ľudského tela na komerčné účely. Charta základných ľudských práv EÚ nám pripomína, že ľudská dôstojnosť stojí v centre všetkej našej činnosti. A preto vítam našu relevantnú iniciatívu riešiť tento problém, ktorý je mimoriadne dôležitý a vyvoláva veľmi závažné obavy. Viac ako 20 miliónov ľudí po celom svete sú zneužívaní na sexuálnu alebo sexuálne alebo iné zneužívanie a žijú v podmienkach otroctva. Pašovanie ľudí v EU legislatíve je definované ako nábor preprava, transfer, e, príjmanie, uchylovanie ľudí za s cieľom získať kontrolu nad týmito ľuďmi hrozbou, násilím alebo inými formami donúcovania, únosov, podvodov, zavádzania, zneužívania moci alebo pozície, e, zraniteľnej pozície, alebo získavanie alebo dávanie finančných prostriedkov na získanie súhlasu ľudí, ktorí majú kontrol nad inými ľuďmi za účelom zneužívania. Deje sa to po celom svete a má to dopad takmer na každú krajinu. Či už je to krajina pôvodu, tranzitu, či destinácie, alebo niekedy kombinácia všetkých. E, mimoriadne zraniteľné skupiny sú deti, starší ľudia, ženy, ktorými sa obchoduje pre, no, pre účely sexuálneho zneužívania, chorí ľudia, e, chudobní ľudia, ľudia s postihnutím. Aby sme efektívne bojovali proti trestnej činnosti obchodovania s ľuďmi, musíme postupovať konzistentne, nie len v našom európskom prístupe na území EÚ, ale aj v zahraničí v súvislosti s, vo vzťahu s tretími krajinami to znamená, že musíme trvať na tom, aby v dohodách s nimi boli doložky o ochrane ľudských práv. A preto vítam našu stratégiu EÚ od tzv. troch P. P ako ochrana, protecting ochrana obetí, P ako prevencia trestnej činnosti a P ako prosecuting, teda stíhanie páchateľov trestnej činnosti. V našom výbore sa zameriavame na zdravie obyvateľstva a preto by som raz rád vás upozornil konkrétne na otázky, ktoré sú v mojom návrhu stanoviska už zakomponované. Poprvé, lekári sú väčšinou prví a jediní, ku ktorým mm, prichádza obeď. Obeď často ako prvý kontakt má s lekármi. Lekári teda a zdravotnícky personál musí poznať spoznať uh, e, indikátory ľudského obchodovania s ľuďmi, aby mohli efektívne spolupracovať s vyšetrovateľmi a s policajnými zložkami. Zdravotní pracovníci zohrávajú dôležitú úlohu pri následnej reintegrácii e, obetí do každodenného života. Po druhé, nezákonný obchod s ľuďmi za účelom ľudských orgánov, hovorím o nezákonnom podnikaní za účelom získania ľudských orgánov poškodzuje e, dôstojnosť ľudí. Obete si často neuvedomujú následky e, odobratia orgánu a preto je potrebné poskytnúť aj psychologickú podporu. A teraz sa dostávam takmer na záver. Dnes viac ako kedykoľvek predtým, čo sa týka utečencov, v súvislosti s utečencami a s migračnou krízou v Európe, musíme venovať pozornosť vykoreneniu obchodovania s ľuďmi, pretože tieto druhé obyvateľstva sú mimoriadne zraniteľné. A nemám to vo svojich poznámkach, ale chcem doplniť. Možno ste počuli, že tisíce ľudí v tom migračnom procese za posledný rok sa jednoducho stratili. 10, 10 tisíce ľudí za jeden rok jednoducho sa stratili a nevieme, kde sú. Predpokladám, že už sa stali obeťami obchodovania. Kolegovia, očakávam dobrú diskusiu na túto tému a dúfam, že spolu budeme môcť bojovať proti takémuto hroznému trestnému činu obchodovania s ľuďmi tým, že príjmeme efektívnu legislatívu. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán Dali. Grazie, ċer. Fil-fat, tal-persuni huwa l-iskevita tal-lum il Ďakujem pekne. Obchodovanie s ľuďmi je moderná forma otroctva. To je vec, ktorú jednoznačne vo svojom stanovisku spravodajca vysvetľuje. Keď hovoríme o obchodovaní s ľuďmi, hovoríme o obetiach, ktoré sú často sexuálne zneužívané, nútené vykonávať určité práce a poskytovať určité služby e, vrátanie zapájania sa do trestnej činnosti. Hovoríme preto o e, porušovaní ľudskej slobody a dôstojnosti a hovoríme o tých najhorších trestných činoch najhanebnejších trestných činoch. Táto, príleži- táto správa nám dá príležitosť zamyslieť sa nad tým, prečo stále viac a viac ľudí sa stáva obeťami e, takýchto obchodníkov s ľuďmi. Musíme identifikovať e, zdroje tohto problému a tu sú dve dôležité aspekty, o ktorých by som chcela hovoriť. Poprvé je veľmi dôležité upozorniť na otázku e, migrantov v súvislosti s klimatickými zmenami. Klimatické zmeny môžu byť opäť ďalším zdrojom obchodovania s ľuďmi. Ľudia, ktorí v dôsledku klimatických zmien musia sa presúvať e, zo svojho bydliska na iné miesta, predstavujú jednoducho realitu, ktorú budeme musieť brať vážne. Ľudia, ktorí e, sú obeťami e, týchto klimatických zmien, sú veľkými e, potenciálnymi obeťami obchodníkov s ľuďmi, pretože sú tu extrémne klimatické zmeny. E, sú tu v medzinárodnom rámci jednoducho nedostatočná politika a nedostatočná legislatíva. Medzinárodná politika oblasti klimatických zmien a oblasti ochrany ľudských práv je jednoducho slabá, aby poskytla cielenú a Eh, efektívnu pomoc k tzv. klimatickým migrantom. K dnešnému dňu neexistuje žiadna právna definícia tzv. klimatického migranta a Európsky parlament musí pracovať na tejto téme. Mali by sme potom hovoriť o nezákonnom obchodovaní s ľuďmi za účelom odňatia orgánov. Spravodajca o tom hovorí. Je pravdou, že v legislatíve sú diery a závažné nedostatky aj pri presadzovaní práva, pre všetkým v rozvojových krajinách konkrétne vo svetle globalizácie a lepšej komunikácie, lepších komunikačných technológií, tzv. temnej internetovej siete. To je zdroj pre páchateľov trestnej činnosti, ktorí obchodujú s ľudskými orgánmi. Podľa OSN najzraniteľnejšou skupinou sú uh, ľudia z chudobných štvrtí, migranti a bezdomovci. Mali by sme zintenzívniť spoluprácu e, pod záštitou Interpolu, Europolu a riešiť efektívnejšie otázku obchodovania e, s ľudskými orgánmi. Členské štáty by mali prijať konkrétne opatrenia, bojovať proti tzv. cestovnému ruchu za účelom transplantácie a bojovať proti obchodovaniu. Ďakujem pekne a očakávam úzku spoluprácu s pravom spravodajcom. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Demesmaker. Ďakujem pekne. Budem hovoriť po holandsky. Chcem sa poďakovať pánovi spravodajcovi za vynikajúci začiatok ako koordinátor za svoju skupinu a v podvýbore pre ľudské práva, ako člen výboru pre zahraničné veci, som e, svetkom tejto bolestnej reality už pomerne dlho. Nezákonné adopcie, nezákonné obchodovanie s orgánmi, obchodovanie s deťmi, to všetko si vyžaduje našu pozornosť. A správne tu bolo povedané, že by to malo byť v centre EU politík – v stanovisku NV musíme venovať mimoriadnú pozornosť problému nezákonného obchodovania s orgánmi. E, kolega, ktorý už nepracuje v Európskom parlamente, ale pracoval v predchádzajúcom parlamente, pracoval na tejto veci, mohli by sme konzistentne postupovať. Čo sa týka obchodovania s orgánmi, musíme dlho zastaviť tento obchod aj tým, že sa možno zameriame na presadzovanie práva a postihovanie tých, ktorí páchajú trestnú činnosť. Ľudia by jednoducho nemali sa zbaviť svojej zodpovednosti. Ak sa raz do niečoho zapoja, budú brani na zodpovednosť. Musíme sa zamerať aj na prevenciu a konkrétne na osvetovanie svetové kampane ohľadom nebezpečenstiev a musíme riešiť susedskú politiku, rozvojovú politiku a zahnúť aj tento cieľ do nich. Jedná sa o celoplošný jav a preto EÚ si musí uvedomiť aj interný rozmer, nielen uznať, že e, sú rozdiely dopytu a ponuky orgánov na území EÚ, čo takisto vytvára vhodné podmienky pre rozvíjanie takéhoto obchodu. Tisícky Európanov vytvárajú tento trh. A to je obrovská výzva. Samozrejme, musíme venovať pozornosť eh, aj možnosti zvýšiť počtu e, darovaných orgánov. Musíme spolupracovať s Eurotransplant, e, s Cambiotransplant a ostatnými organizáciami tohto typu, e, napríklad čo sa týka kultivácie tkaní a podobne. EU členské štáty e, sa musia zapojiť do takéto spolupráce, aj tie, ktoré zatiaľ ešte nespolupracujú. Samozrejme, e, keď sa jedná o transplantáciu orgánov, je potrebné, aby tu bolo potrebné, aby sa dosiahlo určité kritické množstvo. Takže ďakujem a čakám dobrú spoluprácu. Ďakujem. Pán Omaše. Pani predsednička, ďakujem. Stručne Chcel by som poďakovať spravodajcovi za realizovanú prácu. Vyčítal by som si, keby som nepripomenul, že EU e, a Únia už 4 e, storočia sa venuje boju proti otroctvu a proti obchodovaniu s ľuďmi a boli to už prvé formy kapitalistickej globalizácie, ktoré čiastočne vysvetľovali obchodovanie s ľudskými bytostiami a tie obnovené formy otroctva. To je znovu globalizácia, kapitalizácia a prevaha trhu, ktoré spôsobujú nové formy obchodovania s ľudskými bytostiami. Spomeniem aspekty, ktoré súvisia s našim výborom MV, ale tiež je pravda, že by sme mali byť koherentnejší v našich politikách, hlavne e, v oblasti zahraničných vzťahov, pretože vidíme, že obchodujeme s krajinami hlavne v Perskom zálive, ktoré sú na čele v obchodovaní s ľudskými bytostiami a rovnako naše vo vzťahoch s nadnárodnými spoločnosťami, veľmi často európskymi, ktoré v zahraničí eh, nepristupujú adekvátne a neposkytujú adekvátne podmienky a hlavne teda to eh, eh, zneužívanie detskej práce v ich firmách Nastolili ste správnu stratégiu a my by sme mali znásobiť naše násil, e, úsilie pardon, <coughs> na ochranu obetí, hlavne žien a detí. A správne ste tiež spomenuli, že pri takejto diskusie by sme nemali zabúdať na tých 10 tisíc detí, ktoré jednoducho zmizli, vytratili sa v EÚ a ktoré určite už teraz sú prinútené k rôznym formám zneužívania a otázka pre nás je, ako je to vôbec možné dnes v súčasnom svete na európskom kontinente, že 10 tisíc detí napriek všetkým zárukam a ochrane, ktoré existujú v legislatívnom arzenále členských štátov, že 10 tisíc detí môže takto zmiznúť Takže táto správa prichádza naozaj v správnom čase a ja dúfam, e, že e, znovu poriadne prebudí naše svedomie. Mrs. Alkon. Ďakujem, pani Alkon. Ďakujem pekne. Ďakujem, pani predsednička. A ďakujem Miroslavovi za zorganizovanie tejto diskusie. Myslím si, že je dôležité uvedomiť si, že to, o čom hovoríme, je obchodovanie s ľudským tkanivom, s orgánmi, s ľuďmi ako takými, ale že to je obrovský obchod, je tu veľký tlak pre všetkým na uh, ženy, pretože je veľký dopyt uh, po orgánoch. Mnoho ľudí zomiera e, nie preto, že im chýbajú orgány, ale preto, že sú chorí. Orgán nie je právo. Toto je dôležité a musíme veľmi opatrne postupovať, aby sme nepovedali, že orgán je právo. E, ľudia umierajú na choroby a nie preto, že im chýbajú orgány. Ak niekto dostane orgán, to je vždy dar. Dar, ktorý sa darúva. A musíme dar orgánov vnímať ako dar a je to dar, ktorý prináša život. Ale v žiadnom prípade by sme nemali vytvárať takýto tlak, aby ľudia boli nútení vytvárať a získavať orgány pre iných ľudí. Tomu by nikdy nemalo dojsť. V minulosti sme uh, uh, pripravovali správy ohľadom toho, ak, z akých podmienok by malo dochádzať k darovaniu orgánov. Je tam množstvo dobrých vecí, ktoré môžeme robiť a, a robia sa dobré veci a mali by sme v tom pokračovať. Ale za to, že tu taký obrovský tlak uh, tak sa z toho robí akési trhovisko. Je tu veľký dopyt. A myslím si, že súčasťou prevencie tohto hrozného trestného činu e, mnohí ľudia sa obávajú, že mm, sa to bude uplatňovať hlavne na deťoch. Ľudia e, v podstate e, musíme hovoriť o prevencii, musíme hovoriť o tom, že nikdy, nikdy, nikdy by nikto nemal mať právo, že má nárok na niečo a môže si nárokovať na nejaký orgán a mal by si ho mať možnosť získať niekde na trhu. Jednoducho to je dar jedného človeka inému človeku. Ďakujem pekne. Pán Pedičiny, ďakujem, pani predsedajúca tá hrozná dimenzia súčasných migračných tokov, či už z Afriky alebo zo Stredného východu, jasnejšie poukazuje na to, akým spôsobom sa ľudia zneužijú, zneužívajú jednak v obchodovaní, jednak aj v prípade za cieľom e, transplantácie orgánov. Ide o utečencov, o pracovníkov bez dokumentov a hlavne o deti bez identity. Ide o deti, ktoré stratili rodičov jednak pri ceste a stávajú sa veľmi ľahkým cieľom pre týchto obchodníkov, ktorí e, chcú transplantáciu. V roku 2007 VHO vyhodnotila, že asi 5 až 10 transplantácií obličiek a mm, pečenie sú, e, sa vlastne používa sa ilegálne získané orgány. To je asi 5000 ilegálnych orgánov a zdá sa, že toto číslo neustále narastá. Stále podľa štatistik VHO petina zo 70 tisíc ročných transplantácií e, na svete tiež výsledkom ilegálne získaných orgánov, takže by sme potrebovali medzinárodný transparentný systém zdieľania informácií na dobúdania orgánov, aby sme vedeli identifikovať e, pôvod každého orgánu, samozrejme uchovávajúc zároveň ochranu osobných údajov. Je potrebná aj väčšia kontrola zdravotníckého personálu, ktorá sa, ktorý sa zúčastňuje transplantačného procesu, aby sme zabránili ilegálnemu obchodovaniu s orgánmi. Potrebujeme aj zvýšenie povedomia vo verejnej mienke, aj medzi zdravotníckým personálom a závisí to samozrejme od komunikatívnej kapacity lekárov, zdravotníckého personálu Eh, od nich závisí, či sa um, urobí uh, donácia, teda darovanie orgánu alebo nie. A mali by všetky členské štáty uh, a štáty um, podpísať dohovor o boji proti nelegálnemu obchodu s orgánmi na transplantáciu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pani Donáno. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ďakujem spravodajcovi za túto veľmi dobrú správu a ja absolútne idem tým istým smerom. Treba nastojiť na tom, že obchodovanie s ľudskými bytostiami e, veľmi často e, potom výsledky alebo obete skončia v prostitučných sieťach alebo obete e, sú prinútené k ilegálnemu darovaniu orgánov. Napríklad v Turecku toto, táto krajina je na druhom mieste, pokiaľ ide o rizika vyplývajúce z obchodovania ľudských bytostí. To obchodovanie prináša zvýšenie rizik ochorení, e, ktoré sú sexuálne prenosné a ďalších rizik. Oceňujem kolega, že ste nástojili na e, sieti adopcie e, detí v Európe a tiež rizika e, obchodovania s matkami, e, nositeľkami, ktoré teda e, sú nositeľkami plodu, obchodovanie s bytostiami, ženami, dievčatami. Musíme reagovať proti tomuto hroznému fenoménu, ktorý prináša skutočný priemysel želaných detí podľa katalógu tento fenomén bohužiaľ existuje už v Európe a robí sa za skutočne polutovania hodných e, lekárskych podmienok. Ďakujem pekne, e, ďakujeme tlmočníkov a teraz dostane slovo pán spravodajca, ale už len po anglicky, pretože od tohto okamihu končí tlmočnícky servis, žiaľ, tlmočníci sa ospravedlňujú. I address you on behalf of the Office of the EU Anti-Trafficking Coordinator, Dr. Miria Vasiliadu